Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, colleagues. Um, Príjemné popoludne. Myslím, že mali by sme začať našou dnešnou schôdzou našou výboru REGI. Dovolte, aby sme najprv schválili návrh programu. Sú nejaké návrhy? alebo pripomienky. Ako vidím, nie sú k tomu pripomienky. Ďakujem. Takže týmto by sme program schválili. A ďalším bodom je schválne zápisnice zo schôdzi, ktoré sa konali 11. a 14. januára a zápisnica z našho spoločného výboru s výboru výboru s výborom pre kultúru 24. januára. Návrh zápisnice je k dispozícii aj online. Ako viete, už e, sa netlačia, takže ak nebudú vzniečené žiadne námietky voči týmto zápisniciam počas dnešnej schôdze, budeme to považovať za schválené. Pokiaľ ide o ďalší bod oznámenia predsedajúcej, na dnes nemám žiadne osobitné oznámenia, takže môžeme prejsť priamo k ďalšiemu bodu, to je preskúmanie úlohy Európskej investičnej banky skupiny v rámci európskej koheznej politiky a toto je náš prvý bod programu dnes popoludní a je to prezentácia výsledkov štúdie o úlohe skupiny Európskej investičnej banky v koheznej politike. Štúdiu požiadal výbor a vykonal to Európsky výskumný centrum pre európske centra spolu s univerzitou z Strathclyde z Glasgow. A táto správa vlastne rozanalizovala jednotlivé európske opatrenia, ktorých bola zapojená Európska investičná banka. Stúdia uvádza, že jej úloha sa výrazne zvýšila v programoch 2007 až 2013 a naďalej sa zvyšovala aj počas nového programovacieho obdobia. E, správa takisto uzatvára, že je tu aj um, málo sa rozumie o tom, ako prispieva Európska investičná banka koheznej politike a Tiež štúdia uvádza, že aby sa zvýšila zodpovednosť a inštitucionálne vzťahy medzi výborom REGI a Európskou investičnou bankou, tieto vzťahy treba posilniť. Nám sa pripáj, pripojili dvaja z tých, ktorí pripravovali štúdiu, profesor John Bachtler a pán Arno van der Svet. Obaja sú z Univerzity v Strathclyde. Strathclyde. Takže ja by som napravdala slovo našim dvom hosťom, ktorí by urobili krátke prezentácie celočne máte maximálne 30 minút, čiže každý z vás má takých 10-15 a potom by som otvorila priestor pre diskusiu, pre poslancov a pre otázky. Takže ktorý z vás začne páni? Pán Bachtler, ďakujem pekne pani predsedajúca, vážení poslanci, členovia tohto výboru. Ďakujem pekne za pozvanie byť tu dnes s vami popoludní a prezentovať našu štúdiu. Volám sa John Bachler a po mojej navici je doktor Arno van der Zvet, ktorý viedol štúdiu, ktorú vám chceme odprezentovať, ktorá sa týkala úlohy Európskej investičnej banky v európskej politike súdržnosti, teda koheznej politike. Kontextom tejto štúdie, ako uvidla už predsedajúca, bola zvyšujúca sa úloha Európskej investičnej banky EIB v koheznej politike tak priamo ako aj nepriamo, pričom sa rozširujú stále činnosti a služby. Toto obsahuje aj kombináciu požičiavanie, budovania kapacít, poradenstva, analytické služby a implementácie finančných nástrojov a toto všetko vlastne viedlo k zvýšeniu úlohy EIB a zvyšujúcemu sa množstvu otázok, ktoré tvoria základ tejto štúdie, predovšetkým potrebu lepšie rozumieť tomu, čo robí EIB k politike súdržnosti a potom ďalej s tým súvisí otázka, že či tieto, táto činnosť je efektívna v oblasti koheznej politiky. Ďalej boli otázky, ako alebo do akej miery zodpovedná, transparentná a viditeľná je EIB vo svojich činnostiach a službách. A potom dôležité sú tie medziinštitucionálne otázky, aký je vzťah EIB s komisiou a EIB s parlamentom vo vzťahu k politike súdržnosti. A potom odtiaľ je tu otázka, že aké sú dôsledky pre Európsky parlament v oblasti koheznej politiky, osobitne pokiaľ ide o výbore e, pre regionálny rozvoj. Tieto otázky vlastne tvoria aj ciele štúdie, ako aj štruktúru prezentácie dnes popoludní. Dovolte, aby som upozornil vás na túto štúdiu. Je to zatiaľ iba návrh záverečnej správy a je treba ešte urobiť určitú redakčnú prácu, osobitne pokiaľ ide o pripomienky z iných inštitúcií a pripomienky aj z tohto výboru. A potom pripravíme záverečnú verziu tejto správy čo najskôr. Možno by som odozdal slovo teraz kolegovi, aby nás previedol cez podstatu správy. Ďakujem pekne, John, ďakujem pani predsedajúca, aj pa, ďakujem aj poslancom za pozvánku, aj príležitosť eh, prezentovať štúdiu. Začal by som stručne k metodike. Východisko bolo systematické skúmanie kľúčových e, legislatív aj politík. E, toto všetko viedlo k metaanalýze fin- iniciatívy finančných nástrojov v koheznej politike v rokoch 2007 až 2013, z čoho, kde EIB mala osobitnú úlohu e, v získavaním údajov, z, my sme získali údaje tej srdnúcej správy. Ďalej sme urobili cezhraničnú preskúmanie a prieskum v 28 členských štátoch. A teraz, keď e, z 28 sme obdržali 19 e, odpovedí, a tieto štyri e, úlohy sa týkajú analýzy medziinstitucionálnych vzťahov medzi EIB, Európskou komisiou a Európskym parlamentom na báze medzi alebo pološtrukturovaných e, rozhovorov s e, zástupcami týchto inštitúciami a keď to všetko vezmeme do kopy, pripravili sme z toho syntetickú správu a určité spoločné závery a odporúčania. Takže keď sa vrátim k tomu, aká je úloha EIB v koheznej politike, my sme tieto činnosti kategorizovali podľa štyroch oblastí, ale niektoré z nich sa prekrývajú e, v rámci svojich kategórií. Takže EIB najprv poskytovala e, pôžičky pre projekty z koheznej politiky, poskytovala rôzne typy pôžičiek, sú tu uvedené aj v správe, nebudem to detálne popisovať, ale sú to priame požičky, rôzne rámcové, okamžité, globálne, tie, ktoré sú zaujímavé pre koheznú politiku, čiže tu je určitá podmnožina rôznych e, programov, potom ešte e SPL, e, tie tiež sú aj v, v rámci viacnásobného financovania v operačných programoch a podobne. Tá druhá skupina to je budovanie kapacít v niektorých prípadoch e, môže sa požička zviazať na určité konkrétne technické požiadavky, napríklad e, zavedenie implementačnej jednotky konkrétneho projektu. A konkrétne v kontexte koheznej politiky zaviedol Jaspers v roku 2005, to je spoločná iniciatíva, DG Regio Jaspers je spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch a to pokračuje ďalej aj v tomto programovacom období. Jaspers poskytuje nezávislé poradenstvo 16 členským štátom a trom krajinám EIB, aby sa pripravili vysokokvalitné veľké projekty. Iniciatíva Jasmine bola ďalšou iniciatívou budovania kapacít, ktorá bola založená v roku 2007 a pomôcť e, nebankovým inštitúciám rozšíriť svoje operácie, aby sa maximalizoval dopad mikrofinančných požičiek. Na ďalšie operácie obdobie sa pripravila nové, nová platforma technickej pomoci v rámci e, partnerstva Európskej komisie spolu s EIB a tam je spoločný e, spoločné usmernenie z hľadiska využívania všetkých možných finančných nástrojov. Treťou úlohou EIB je, že poskytuje poradenstvo a analytické služby programov kohezného politiky. A táto úloha sa rozšírila za posledné programovacie obdobie a v kontexte osobit nástrojov osobitnej podpory v programovacom období 2007 až 2013 i vykonala aj analýzu pre finančné nástroje, tzv. iniciatíva Jeremy a, Jeremy a tiež pripravila aj určité štúdie na vykonateľnosti v rámci iniciatívy Jessica a potom 2014 až 2020 e, sú tu určité podmienky, ktoré sú povinné e, pre tie, kraj, pre tie projekty, ktoré dostávajú európske financovanie a takisto je EIB tým pádom zodpovedná aj za e, výkony rôznych, e, za, za, za prípravu a výkon rôznych povinných e, hodnotení a posúdení. A posledná oblasť je implementácia tých holdingových fondov pre členské štáty, regióny, ak sa od nich žiada od členských štátov, to je tzv. management mandátu. V súčasnosti EIB podporuje aj podniky, aj urbanistický rozvoj rozvoj. V roku 2014 až 2020 EIF a EIB mali novú úlohu v rámci koheznej politiky pre Európsku komisiu, a to je iniciatíva malých a stredných podnikov. Keď sa vrátim tým finančným nástrojom a keď štúdia uvádza širšie aktivity, sústreďuje sa hlavne na finančné nástroje, len stručne. Finančné nástroje sú opatrenia na finančnej podpory, ktorá, je vrát, ktorá sa musí vrátiť či to sú to rôzne aj požičky a rôzne záruky a podobné. Tie sa dajú platňovať buď, alebo poskytovať buď priamo, alebo prostredníctvom fondom fondov, to je tzv. holdingový fond, to je určitý tam množina viacerých, ktoré pra, spracuje viacerých, opera, viaceré operačné programy a viaceré finančné nástroje. Ako vidíte na tomto slajde, um, to, finan, tam, účasť alebo tá dominantná úloha finančných nástrojov e, v EIB výrazne zvýšila e, na začiatku 570 miliónov, potom 1,3 miliardy, potom 17 miliardy v ďalšom období a potom tie záväzky 2014 až 2020 sú asi vo výške 24 miliard. A zvyš, toto zvýšenie viedlo tiež e, také e, podstatnejšieho e, zapojenia EIB do regulačného rámca a to robí politník. EIB bola s časťou prípravy tých štrukturálnych fondov vlastne predtým ešte, keď to dokumenty neboli, ešte pred rokom 2000 ale bola to vlastne EIB bola považovaná čisto len za inštitúciu, ktorá poskytuje prostriedky. V roku 2000 až 2006 toto hlava ešte stále bola dosť podobná, aj keď už mali po, mandát, aby poskytovali expertízu a poradenstvo v rámci rôznych pozorovacích výborov a takisto mali poradnú úlohu pri príprave e, programových dokumentov. A podstatnejšiu úlohu potom v implementácii zohrala EIB, potom v prvnácom E, v 2017-2013, konkrétne z hľadiska e, toho manažmentu mandátu. To bola nová úloha v rámci kohetnej politiky a potom aj v tomto programovacom období bolo tu aj memorandum o porozumení pre tieto e, spomínané aktivity, ako bola Jessica, Jeremy a podobne a v roku 2014 až 2020 opäť nariadenie malo ustanovenia pre EIB z hľadiska implementácie finančných nástrojov, ako aj rôzne ustanovenia pre implementáciu um, nástrojov na úrovni EÚ. Okrem toho je tu tá úloha poradenská a, a podobne. To je tiež uvedené v nariadení. Dôležité je uvieť v tomto kontexte, že aj keď má EIB zvýšenú eh, zodpovednosť, eh, zodpovednosť pre management štruktúr samotných fondov, to zostáva naďalej v rukách komisie a členských štátov. A keď sa vrátim späť ku efektivnosti týchto činností poradenstva, tak e, analýza medzier a vykona- štúdie vykonateľnosti, ktoré vykonala EIB a EIB v rámci iniciatív Jessica a Jeremy, tie sú e, vyhodnotené e, pozitívne orgánmi jednotlivých členských štátov. Avšak analýza tiež poukázala na to, že odporúčania EIB a EIF nevždy boli dodržané potom národnými orgánmi a niektoré spochybňovali efektívnosť týchto štúdií, osobitne z hľadiska nákladov na tieto štúdie. Avšak tieto štúdie boli vnímané ako hodnotný príspevok využitia finančných nástrojov. Takisto tieto úrady a niektoré členské štáty sa zabrali potenciálnym využitím finančných nástrojov a vybudovaním konsenzu v rámci tohto prístupu. Vnímaný konflikt záujmov medzi EIB a EIF, ktoré vypracovali štúdie uskutočniteľnosti a odporúčania, je téma manažéra holding fondu. V kontexte iniciatív Jeremy a Jessica, ktoré boli pilotnými iniciatívami, e, treba povedať, že tieto štruktúry sa ešte len rozvíjali, ale treba spomenúť, že riadiace orgány v členských štátoch sa rozhodli o tom, aká má byť štruktúra fondu, ako to má byť implementované a kto bude manažer fondu. EIB sa napokon ujalo tejto dvojakej úlohy, hoci outsourcovalo mnoho aktivít ale centralizovalo svoju zodpovednosť, čo sa týka ex ante posudzovania obdobia. A teraz budeme hovoriť o efektivite manažmentu svojho mandátu. EIB a EIF eh, nemohli až tak dobre vykonávať svoju úlohu, pretože nemali dostatok údajov v tomto relatívne krátkom čase. Takisto sa pri implementovaní finančných nástrojov nenahromadilo dostatok skúseností zatiaľ. A čo sa týka sumárnych údajov, ktoré posielajú členské štáty EÚ, v roku 2014 sa ukazuje, že niektoré štáty majú nižšiu mieru čerpania pri porovnaní s fondami, ktoré neobhospodaruje EIB. Možno, že tento rozdiel je preto, že EIB je aktívne v členských štátoch EÚ v takých, ktoré majú slabšie kapacity. Alebo, že EIB je mimoriadne závažne ovplyvnené finančnou krízou, ktorá viedla k všemožným prekažkám a možno, že aj rámec od roku 2007 po rok 2013 naozaj predkladal veľké výzvy pred EIB. Treba si však e, uvedomiť, že interné monitorovacie údaje EIB a EIF ukazujú oveľa vyššiu úroveň čerpania finančných prostriedkov a čoraz intenzívnejšiu mieru čerpania alebo zvyšujúcu sa. Údaje zo súhrného, súhrnej správy pre komisiu, čo sa týkajú holdingových fondov EIB a EIF, už teraz sú na tej istej úrovni ako finančné prostriedky a fondy, ktoré, ktoré nie sú obhospodarované EIB, NEIF, čiže je to, efektívnosť je teraz podobná. Čo sa týka e, platieb, ktoré boli za manažment, za manažovanie vyplatené EIB, zdá sa, že tieto platby, tieto poplatky sú vyššie v prípade EIB. Možno, že je to preto, že sú to rozličné produkty, napríklad nástroje, ktoré sa týkajú equity, sú zložitejšie a platí sa za ne viac ako za in, nástroj iného typu. A štruktúra a veľ, veľkosť alebo výška týchto manažerských poplatkov do toho majú čo hovoriť aj členské štáty EÚ. Je tu významný dopad na výdavky, ktorý sa zvýšil v, za ostatné dve desaťročia. EIB má vlastne dvojakú úlohu prístup do investičnej banky, ktoré, ktoré posedzuje schopnosť splácania úveru, bonitu, prístup na medzinárodné trhy. Rating 3A umožňuje mať nižšie náklady na požičanie si peňazí pre požičiavateľov. Ďalej tu máme širší cieľ politiky EÚ. Banky požičiavajú peniaze tak, že reflektujú túto duálnu úlohu EIB. V období 2007 až 2013 celkové príspevky do európskych cieľov pre hospodárskú a sociálnu e, koheziu bolo 147 miliard. Vidíme to na priesvitke, kde sú hlavné krajiny, ktoré dostali peniaze z týchto pôžičiek. Rozsah takéhoto financovania naznačuje, že finančné produkty EIB sú dôležitým príspevkom e, do výdavkov na hospodársky rozvoj Európskej únie, hoci niekoľko akademických alebo nezávislých štúdií o dopade požičiavania peňazí zo strany EIB vo vzťahu koheznej politiky, e, týchto štúdií nie je dostatok, je ich len zo pár. A nevieme celkom, ako tieto programy a projekty financované koheznou politikou naozaj prispievajú k celkovému cieľu a naozaj aké sú efektívne. Nevieme celkom presne. Teraz si môžeme pozrieť e, reakcie z členských štátov EÚ vo všeobecnosti. EIB a EIF vykonávajú svoju úlohu tak, že sú v priemere spokojné členské štáty za poradenstvo a budovanie kapacít je spokojnosť vyjadrená číslom 4 na stupnici od 1 po 5 a takisto úloha manažéra fondu bola tiež hodnotená pozitívne, aj keď je tu nižšie skóre ako štvorky, je tam len 3,3. Tu nám máme ďalšiu, ďalšiu priesvitku, kde sme sa pýtali respondentov, aby identifikovali tie oblasti, z ktorých najviac benefitovali pri produktoch EIB a tu máte výsledky. Je to istý akumulovaný súhrn odpovedí Kľúčová vec, ktorú si tu treba všimnúť, je, že prístup k spolufinancovaniu, kofinancovaniu a analytická podpora zo strany EIB sú benefity, ktoré si respondenti všimli ako najvýraznejšie. Toto všetko sa stále týka koheznej politiky. Ďalej sa tu identifikovali nejaké kľúčové alebo výzvy z zásadnej dôležitosti. Vidíme, že príliš spletité pravidlá eh, pri aplikácii nástrojov sú pre respondentov problémom, sú vnímané problematicky. Hoci EIB nie je zodpovedné za vytvorenie takéhoto e, právneho rámca a takýchto pravidiel, napriek tomu majú tieto pravidla dopad na to, ako členské štáty, ako respondenti vnímajú EIB. Vysoké poplatky za manažment a vysoké náklady na implementáciu sa tiež vnímajú ako výzvy zo strany členských štátov EÚ. Ako nie celkom e, pozitívne záležitosti. Veľmi odborná povaha finančných nástrojov mm, a ďalšie otázky vedú k otázke transparentnosti, k otázke zodpovedania sa za svoje činy, za svoje aktivity. EIB má vysokú úroveň dôvery v rámci členských štátov. To však neznamená, že nesmie sa správať, alebo že sa môže vymknúť sa správaniu podľa pravidiel. EIB zlepšilo svoju transparentnosť v ostatných obdobiach a aplikuje tieto princípy. Napríklad úvody do e, rôznych kapitol v správach, ktoré napísali rozličnú, rozličné týmy, sa práve venujú zvyšovaniu transparentnosti a niektoré prvky politiky transparentnosti bank najmä posúdenie hospodárskeho sociálneho dopadu týchto požičiek. E, toto sa stále ešte študuje. Členské štáty majú vo všeobecnosti veľmi pozitívne názory, čo sa týka transparentnosti a zviditeľňovania produktov a služieb EIB. Vidíte, že v niektorých prípadoch sú nízke skóre, ale celkovo je spokojnosť dobrá. Európsky parlament a vzťahy k EIB, najmä čo sa týka e, výboru pre rozpočtovú kontrolu a výboru pre rozpočet, takisto e, výboru pre kontrolu a rozpočet. Tieto vykonávajú dohľad a kladú základy ďalším kontrolám. V súvislosti s aktivitami politiky súdržnosti však treba povedať, že takéto kontroly sú len čiastočné alebo sa vykonávajú ad hoc. Hlavnými partnermi výboru REGI je Európska komisia a REGI nie celkom priamo môže kontrolovať e, to, čo sa deje v EIB a nie je to preto, že by bola neochota zo strany EIB. Efektívny operačný kontrakt medzi administratormi EIB a e, regi, výberom regi, toto naozaj je obmedzené, pretože e, možno tu sú, je tu priestor pre vytvorenie e, výmeny údajov, výmeny poznatkov medzi týmito subjektmi. EIB sa takisto kontaktuje s výborom EKON v tejto veci. Čo sa týka vzťahov medzi EIB a Európskou komisiou, sú tu štatúty bank, ktoré regulujú túto záležitosť. Komisia je hlavným akcionárom pre EIB a e EIF. Článok 19 štatútov bank hovorí o tom, že komisia musí byť upovedomená o akýchkoľvek projektoch, ktoré zahrňajú pôžičkovú aktivitu. Toto je dôležitý mechanizmus koordinácie, ale pri rozhovoroch sme si všimli, že projekty naozaj komisia veľmi často spochybňuje a to naozaj hovorí o tom, že je vysoká úroveň komplementarity medzi financovaním a aktivitami EUB pri koheznej politike kde sa naozaj môžu odkryť e, nezrovnalosti a kontrola môže byť dôsledná. Tieto vzťahy sa signifikantne rozvinuli a hodnotia ich obe inštitúcie pozitívne. Na začiatku roka, roka 2007, to znamená programovacieho obdobia 2007-2013, boli vzťahy medzi DG Regio a ďalšími aktérmi nevyvážené. EIB napríklad malo oveľa väčšie skúsenosti pri praktických aplikáciách a implementáciách finančných nástrojov. Na druhej strane EIB zlepšilo svoje chápanie komplexnosti koheznej politiky a jej implementácia rámca. E, v rámci programového obdobia 2007-2013 DG Regio a EIB si sa mohli obohatiť navzájom svojimi odbornými poznatkami a kapacitnými záležitostiami. takže prišlo aj k budovaniu kapacít zahrňujúcich obe inštitúcie. Čelilo sa veľkým výzvam, pretože je tu istý rozpor medzi pracovnými návykmi eh, v DG Regi a EIB. Myslím, že je tu priestor pre viaceré E, projekty, ktoré by umožnili lepšie spoznať sa navzájom a odstrániť tieto ťažkosti. Pre EIB má totiž aj komerčné ciele a tie sú súčasťou decíznej sféry, ale komisia to tak nemá. V komisii e, ide o ľuďom o to, aby projekty fungovali v praxi, aby sa dosahovali politické ciele. A napokon e, obdobie od roku 2014 do roku 2020 a ďalšie následné obdobia Implementácia finančných nástrojov ešte stále v tomto období je nejasná. Niektoré členské štáty už si vytvorili silné partnerstvá z EIB a tešia sa na pokračovanie týchto aj v novom období 14 až 20. Iné členské štáty ešte stále e, nemajú také projekty, v ktorom by EIB zohrávala veľkú úlohu, hoci sa plánujú expanzie do rôznych francúzských regiónov, Estonska, Fínska, Švédska a aktivity EIB budú väčšie, intenzívnejšie v týchto krajinách. Malé a stredné podniky by mohli využiť synergiu, ktorá vzniká v programoch podporovaných EIB a EIV, EIF. Pardon, takisto by mohla, mohla sa využiť tá energia, ktorá vzniká centrálnou správou e, týchto projektov a spoluprácu s národnými inštitúciami a súkromnými investormi. EIB a EIF tu zohrávajú dôležitú úlohu pri štrukturovaní operácií vychádzajúcich zo spomínaných iniciatív v súlade s článkom 43 CPR riadi tieto aktivity, pričom EIB má v tom slovo. Rôzne iniciatívy e, neboli veľmi výrazné doteraz. Očakávalo sa viac iniciatív. Iba 5 členských štátov, Bulharsko, Taliansko, Malta, Rumunsko a Španielsko, podpísali iniciatívu, ktorá sa týka malých a stredných podnikov. Očakáva sa aj od Fínska, že sa rozhodne v tejto veci a bude mať e, tiež e, takúto iniciatívu. Súčasná na informácie Eh, hovoria o tom, že 1,2 miliardy z fondu SFSI bolo vyčerpaných na takéto iniciatívy. A napokon fond FC vylepšil prácu EIB a takisto výbor Regi si všimol tieto okolnosti. Ako prispievateľ do EFSI banka EIB má svojich zástupcov v riadiacej rade a projekty, ktoré vychádzajú z fondu EFSI, budú teraz vyžadovať pravidelné schvaľovanie e, bankov EIB. Sú tu projektové postupy, ktoré treba dodržať a pravidlá, ktorými sa riadí fond EFSI, vyžaduje, aby sa skladali účty Európskemu parlamentu za tieto projekty. EFSI vytvára aj rôzne um, výzvy pre koheznú politiku medzi FC a ESIF e, sa musia vytvoriť e, mm, musí sa vytvoriť nejaká e, doplnkovosť. FC má za cieľ najmä efektívnosť, nie budovať kapitál a najdôležitejšie je financovať najvhodnejšie projekty bez nejakého teritoriálneho uprednostňovania. Boli obavy, že ESIF bude vytlačený fondom EFSI a e, že sú tu odlišné e, právne rámce, ale e, v tejto chvíli odovzdám opäť slovo Johnovi. Ďakujem. Dovolte, aby som vysvetlil, aké sú výsledky štúdie a aké sú kľúčové závery a odporúčania, ktoré z štúdie vyplynuli. Takže to, čo sme spomenuli už na začiatku, úloha EIB v koheznej politike sa rozšírila. Pôvodne EIB iba požičiavala a teraz sa e, pohybuje už aj do um, analytických a poradných služieb, do budovania kapacít a do um, manažmentu, čiže to všetko prispieva k rozvoju koheznej politiky. Mm, povedal som, že jednou z dôležitých otázok je, ako dobre eh, sa doplňajú činnosti EIB s politikou koheznosti. Tu, tu je ťažké povedať jednoznačné hodnotenie. Robili sme prieskum medzi členskými štátmi a ukázalo sa, že úloha EIB vytvára veľkú vydanú hodnotu v členských štátoch, eh, pridanú hodnotu v členských štátoch, je oceňovaná eh, v členských štátoch a Máme aj rôzne hodnotenia, ktoré sa ale zameriavajú skôr na jednotlivé činnosti ako programy Jessica a Jeremy. Je ťažké si vytvoriť ale taký celkový obraz o tom, ako EIB prispieva k situácii, pretože má rôzne druhy úloh v oblasti politiky koheznosti a preto je ťažké plne objektívne popísať um, úlohu EIB. Máme tu hlavné tri otázky, ktoré sme mali skúmať. Transparentnosť a viditeľnosť činnosti EIB v tejto oblasti oceňujeme, že EIB sa snaží rozvíjať všetky tri oblasti a to sa odráža do rôznej miery aj v tom prieskume medzi členskými štátmi. Avšak je tu priestor na zlepšenie, mm, najmä um, komunikácie o tejto úlohe EIB. Kontrola a takisto aj reporting by mali byť systematickejšie podľa nás a podľa toho dávame aj odporúčania v správy. Sú to dve kategórie, ktoré tu najmä uvádzame. Po prvé formálne, formálna kontrola, formálny dohľad a po druhé lepšie porozumenie. Pokiaľ ide o formálnu kontrolu, tu odporúčame, aby parlament cez výbor, výbor REGI viac kontroloval o úlohu EIB v politike koheznosti. Je to aj v, stanoven, v stanovisku výboru z roku 2015 a predkladáme aj možnosť, že by existovala kapitola o koheznej politike vo výročnej správe Európskej investičnej banky. Tam by sa mali skúmať najmä tie prvky, ktoré e, pomáhajú implementovať ciele koheznej politiky. Okrem formálnej kontroly si myslíme, že je tu priestor aj na to, aby sa lepšie propagovalo, lepšie vysvetľovalo, čo vlastne EIB robí. Mal by sa viesť e, dialog medzi Európskym parlamentom a EIB neustály dialog, aby si tieto dve inštitúcie navzájom rozumeli a aby vedeli, ako každá inštitúcia prispieva k politike koheznosti. Vzťah e, s komisiou a s parlamentom by mohol byť posilnený rôznymi spôsobmi. Na politickej úrovni výbor REGI by mohol navštevovať EIB tak, ako navštevuje centr- centrálnu banku. Takisto e, EIB by mala predstavovať svoje činnosti tomuto výboru, mali by sa organizovať semináre a workshopy na administratívnej úrovni, aby sa na týchto úrovniach vymieniali informácie a poznatky, aby sa zlepšila viditeľnosť Európskej investičnej banky a aby inštitúcie um, boli v interakcii. Mali by sa robiť štúdie, ktoré súvisia s implementáciou politiky koheznosti a takisto Mal by sa robiť nábor personálu z iných inštitúcií EÚ, ktoré vedia, ako fungujú administratívne služby parlamentu. A takisto EIB by mala robiť iniciatívne správy o úlohe EIB v politike koheznosti. Akademici vždy vyžadujú ešte viac výskumu, to je už tradícia ale my sa domnievame, že sú tu naozaj oblasti, kde potrebujeme ešte viac výskumu a viac dialogu, aby sme odstránili vedomostné výpadky a nedostatky, ktoré tu zatiaľ sú. A toto by sa nemalo realizovať iba vo výbore regí v Európskom parlamente, ale v širšom akademickom a vedeckom svete. Pretože akademický svet doteraz nevenoval rovnakú pozornosť Európskej investičnej banke ako iným európskym inštitúciám. A konkrétne odporúčame, aby sa viac skúmala úloha EIB e, v implementačnom cykle pre programy, e, skúmanie to, ako sa pripravujú, predkladajú projekty, ako sa hodnotia, ako sa vyberajú a tak ďalej. Mal by existovať výskum o požičiavaní, o úverovej činnosti Európskej investičnej banky Čiže tie e, tzv. lending and blending activities, ako prispievajú k politike koheznosti a ako prispievajú k projektom, ktoré patria do politiky koheznosti. No a pokiaľ ide o fond FC, ten takisto zmenil úlohu EIB vo vzťahu k politike koheznosti. Myslíme si, že tu bude neustále existovať potreba to monitorovať a skúmať, aký, aký dopad má fond FC na politiku koheznosti. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem za túto veľmi podrobnú správu. Kolegyne, kolegovia, máte teraz slovo. Mám tu už jedno meno, pani Maletič, nech sa páči, a potom fan, pán Fan Nistelroj. Ďakujem. Chcem povedať, že vaše odporúčania sú vynikajúce. Ďakujeme za túto štúdiu. A sme radi, že vy tu vidíte tú potrebu posilniť viditeľnosť činnosti EIB. A um, hovoríte aj o tom, ako sa má Európsky parlament zapájať do činnosti EIB ale bola som prekvapená, keď ste povedali, že neexistuje prehľad o spolufinancovaní politiky koheznosti, respektíve projektov tejto politiky. Takýto prehľad určite potrebujeme a takisto potrebujeme ešte viac, pretože teraz, keď hovoríme o politike koheznosti, hovoríme o tom, že musíme lepšie spájať a koordinovať politiku koheznosti s politikou životného prostredia, dopravnou politikou, energetikou, rozvojom vidieka a tak ďalej, takisto s politikami výskumu a vývoja na úrovni EÚ. A takisto úloha EIB v implementácii všetkých politik je veľmi dôležitá. Aj pre každý členský štát osobitne. No a potom je to dôležité aj v kontexte ekonomickej politiky a tých uh, deficitných limitov, ktoré majú členské štáty, pretože tu ide o to, aby sa po, poskytovali úvery, ktoré sa potom ju ktoré sa potom započítavajú do štátnych deficitov, okrem požiad, pôžičiek, ktoré idú uh, malým a stredným podnikom. A toto všetko by malo byť koordinované na úrovni členských štátov a EÚ, aby sme e, vedeli zabezpečiť, že tieto finančné prostriedky, ktoré plynú z Európskej investičnej banky do rôznych členských štátov, budú mať skutočný dopad, e, skutočné výsledky, že sa dostavia. No a keď hovoríme o malých a stredných podnikoch, ja som počula o príkladoch malých a stredných podnikov, ktorí dostali prislúbené požičky od EIB, ale potom neboli schopní si ich naozaj vziať kvôli trhovým eh, podmienkam v ich členskom štáte, pretože náš trh je fragmentovaný v súčasnosti a cieľom EIB je práve odstraňovať fragmentáciu trhu a tie veľmi odlišné podmienky na získanie úveru v jednotlivých členských štátoch. Čiže mm, malý a stredný alebo stredný podnik môže získať záruku od Európskej investičnej banky, ale potom v praxi tú požičku nie je schopný si vziať kvôli tým trhovým podmienkam, ktoré existujú v jeho členskom štáte. A Európska investičná banka by mala mať možnosť priamo pomáhať na jednotlivých trhoch. A ako to zrealizovať, to je otázka. Ďakujem. Teraz pán Fan Nistelroj. Ďakujem E, ďakujem za tento dôležitý bod, ktorý ste zaradili na program rokovania. Musíme premyšľať nad tým, ako tieto závery e, zapracovať do našej každodennej práce. Je, to, je toho príliš veľa, aby sme to teraz okamžite strávili, ale sú to dôležité veci. Pretože keď počúvate Európsku komisiu, to, čo hovoria každý deň na Twitteri, pán Kajtanen napríklad, stále opakujú, Európska investičná banka, e- Európska investičná banka, FC, FC a toto sa opakuje každý, každý deň. Čiže to je to, čo sa hlása v súčasnosti dennodenne. Ale zdá sa, že udelovanie grantov na projekty už nie je v móde. Možno tomu robíme zle, možno tomu rozumiem zle, ale ja, ja stále počúvam, čo hovorí denodenne um, Európska komisia. No a pokiaľ ide o vzťah nášho výboru a EIB, to je naozaj komplikovaná záležitosť, pretože tu existuje štát v štáte. Ja som počúval diskusie o EFSI, ja som vypracovala stanovisko o FC, ale e, všeobecné hlasy, čo zaznievali, hovorili, že zodpovedná je EIB, zodpovedná za fond je EIB, lebo ona má expertov, ona má e, správnu radu fondu FC a my, politici, do toho nemáme zasahovať. To nám bolo povedané a teraz prídete vy a hovoríte, že je nejasný vzťah medzi výborom REGI a EIB. No a ja si myslím práve, že toto je súčasťou základnej architektúry. Správa obsahuje článok 63 o výsledkoch, performance. Vy ste nám hovorili zasa o zodpovednosti, transparentnosti a e, viditeľnosti Európskej investičnej banky, ale ten vzťah je úplne iný v skutočnosti. Ak si myslíte, že e, my máme možnosť kontrolovať tieto veci, tak vám môžem niečo povedať, pretože my sme boli v Sevile, e, v Andalúzii, delegácia Regi. Tam vidíme, že sa stratilo 400 miliónov eur v jednom z týchto programov. Eh, no a je manažment Európskej investičnej banky lepší než iné? Zdá sa, že nie. Myslím si, že naozaj je veľa tém, o ktorých by sme sa mali rozprávať z EIB, ale toto nebýva pravidelne na našej agende. Vy máte pravdu, keď hovoríte, že by sme sa na to mali uh, ešte raz pozrieť a zaoberať sa tým intenzívnejšie, ale ja viem, že oni budujú určitý odstup medzi našou prácou tu a medzi nástrojmi práce EIB. EIB a EIF investujú obrovské peniaze z kohezných fondov na, do ciest, najmä do e, tých štátov, ktoré potrebujú zvýšiť stupeň vývoja. Vy o tom tam nehovoríte. Oni sú veľmi dôležití v tejto politike a táto časť tam chýba. Potom ste hovorili ešte o tom pomalom čerpaní. Um, ja tomu nerozumiem. Je to pomalšie než v minulosti, alebo je to spomalené kvôli tomu, že sa zmenili trhy? Viete, že nájmy, ehm, respektíve úroky za pôžičky išli tak rýchlo dole, že keď v roku 1 začnete rokovať CIB e a v roku 2 chcete vziať úver, tak e, úroky sú opäť e, nižšie. A o, potom sa hovorí, že, že peniaze z Európskej investičnej banky nedostávame za konkurencieschopných podmienok. Ja chápem, prečo tie peniaze nie sú čerpané. Mali by ste nám dať viac informácií a povedzte mi vo všeobecnosti, teda chcem povedať vo všeobecnosti, že e, táto správa je dobrá, veľmi užitočná. My by sme to mali skombinovať s našou prácou vo výbore. Článok 16 e, odsek 3 správy je tu veľmi dôležitý. A to, čo ste povedali o rozdieloch medzi členskými štátmi, často neexistuje povinnosť mm, to tak urobiť, napríklad tie nástroje na podporu malých a stredných podnikov, ale bola to voľba štátu, konkrétneho štátu. Čiže štát si to upravil na mieru to ovplyvňuje potom používanie tých nástrojov. Mm, ja som veľmi spokojný s tým, čo nám tu bolo predložené a ak budeme sa riadiť tým, čo ste povedali, že výbor Regi by mal začať zohrávať významnejšiu úlohu, e, ja, ja dúfam, že to tak bude a dúfam, že aj ostatné výbory EP sa tým začnú riadiť. Ja to veľmi rád podporím, pretože E, takéto finančné nástroje, ktoré spravuje e, teraz EIB, budú dôležitejšie a dôležitejšie každým rokom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani Damaco sa hlási a potom pán Vána. Ďakujem. Dobrý deň, prajem všetkým. Ďakujem za túto prezentáciu. Všetci Um, my tu vo výbore by sme to mali detailne naštudovať, pretože parlament má takisto veľkú úlohu v tomto rozvoji. A tá vaša prezentácia teda naozaj bola veľmi užitočná a táto revízia nástrojov je užitočná, takisto potrebujeme aj lepšiu transparentnosť. A potom musíme nadefinovať kritéria pre výber projektov. Musíme dobre e, definovať e, ekonomický dopad e, týchto finančných nástrojov a takisto chcem hovoriť o projektoch, ktoré predkladajú určité členské štáty a chcú potenciálne financovanie z fondu FC. Ja mám taký dojem, že mnohí sú ešte orientovaní príliš na minulosť, um, chcú, reagovať, chcú um, financovať napríklad rafinérie, ropu, e, plyn, fosílne paliva, alebo chcú, e, chcú modernizovať staré oceliárne. Ehm, tak sa to deje najmä v mojej krajine. Ale sú tu aj iné veci. Plynovody pre FC e, podľa mňa e, sú nebezpečnou voľbou najmä pre životné prostredie, tak ako jadrové elektrárne a preto e, musíme investovať tak, aby sme implementovali tzv. obehovú ekonomiku. Mám aj jednu otázku. Európska investičná banka a Európsky investičný fond v tomto programovacom období spolupracujú s komisiou, aby um, používali tradičné a alternatívne finančné nástroje a uh, chcem vedieť, ako je to s tými nástrojmi, ktoré sú finančne, tak povediac, kreatívne. Tie môžu zvýšiť riziká pre malé a stredné podniky. A chcem ešte pripomenúť kolegom, že Európsky dvor auditorov komisii odporúčil uh, pravidelný monitoring a používanie indikátorov výkonnosti v jednotlivých členských štátoch a toto by malo platiť aj pre Európsku investičnú banku. Na záver by som povedala, že by bolo dobré možno začať um, homogénnym monitoringom a transparentne vyberať uh, projekty. A takisto tieto projekty by mali byť dobré e, a výhodné pre e, životné prostredie a pre verejné zdravie a tým vlastne zvyšia kvalitu všet- e, života všetkých občanov EÚ. Ďakujem. Pani Vána, posledný rečník, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ďakujem aj za prezentáciu, aj štúdiu. Moja otázka ide smerom k otázke pani Hamato. Ja mám otázku z hľadiska efektívnosti požičiavania a skutočných výsledkov. Mohli by ste trošku viac porozprávať o tom, ako presne EIB prispieva cieľom Európa 2020? Spomenuli ste si na stranu číslo 9 ak napríklad ide o príspevok európskej sociálnej kohézie. Možno, že máte podobné čísla k ďalším cieľom agendy 2020, ako napríklad životné prostredie, vzdelávanie, pracovný trh, pretože to je len kvantitatívna časť, e, ale nám zdajma hlavne tá kvalitatívna stránka toho všetkého, ako chceme vidieť potom skutočne pretavené do výsledkov výsledky. A ja rozumiem tom, čo ste hovorili, ale bolo by určite zaujímavé vedieť, ako sa plnia tie kvalitatívne ciele agendy 2020, ako to vníma EIB predsedajúca. Ďakujem. Teraz dám slovo zástupcovi Európskej komisie, pánovi Tomas de Betown. Dobre som vyslovila vaše meno. Snažila som sa. Chcete sa ujať slova? Áno, ďakujem. Je tu množstvo otázok a my, podobne ako vy, sme obdržali návrh štúdie len pred tromi dňami, takže sme nemali veľa času preskúmať všetky detaily. Ehm, preskúmali sme niektoré z kapitol pred niekoľkými týždňami, ale nemali sme zatiaľ prístup k záverom či odporúčaniam, takže trošku ťažko je pre nás sa k tomu všetkému vyjadriť ale môžem vám povedať, že z prezentácie, ktorú sme dnes mali, sme uznali výzvy, ktoré sú pred nami pri spolupráci so skupinou EIB a pracujeme na tom, ale tiež aj úspech bol veľmi dobre prezentovaný a tu by som chcel spomenúť e, programy Jaspers, Jessica, Jeremy alebo tú novú iniciatívu Incopass, pretože to všetko je v prospech e, členských štátov a regiónov pri rozvojaní finančných nástrojov alebo veľkých projektov a ich financovanie prostredníctvom fondov koheznej politiky a tiež e, z, projekt, e, z financií ERDF. Takže v tejto fáze vlastne nemôžem sa veľmi vyjadriť k štúdiu. My, štúdii my preskúvame ešte raz e, detaily aj pre jednotlivé odporúčania a potom budeme zreagovať neskôr. Predsedajúca, ďakujem pekne. Dúfam, že budete mať aj viacej pripomienok počas našich stretnutí tu vo výbore región pre regióny z EIB, pretože to je súčasťou nášho programu kontroly a my budeme častejšie pozývať zástupcov Európskej investičnej banky, zástupcov riadenia EFSI. Takže očakávam, že možno, že potom budú viaceré e, pripomienky a teraz e, neviem, či by pán profesor Bachler chcel reagovať na niektoré z nastolených otázok. Ďakujem pekne za otázky, aj za pripomienky. Pokúsim sa teda zodpovedať e, na všetky, aj kolega ma doplní. Pokiaľ ide o tú prvú otázku a vplyv EIB a napojenie na ostatné politiky, vrátanie príspevku v e, Európa 2020? To sú dôležité otázky, pretože sú tam viaceré nepriame vplyvy na koheznú politiku banku, ako aj regionálny rozvoj celkovo prostredníctvom úlohy EIB, iniciatívy SM pre malé stredné podniky, COSMI, DIZI, ďalších takýchto projektov. Vieme, že toto sú veľmi dôležité úlohy, ale nevieme, aký je ich dopad. A to je práve tým, ten frustrujúci aspekt. Keď chceme niečo dobre pochopiť, komplexne pochopiť, ako vlastne ovplyvňuje EIB regionálnu politiku. Vieme o niektoré veci o určitých aspektoch, ale vieme aj, aké sú vstupy, ale nevieme, akí sú výstupy a nemáme ten celkový obraz. Pokiaľ ide o tie problémy s využívaním niektorých nástrojov, pôžičiek, záruk na pôžičky a podobne, Myslím si, že toto je dôležité a e, súvisí to aj s tým, čo povedal pán pán Nisleroy, že je tu sústredenie na finančné nástroje na úkor grantov, pretože čoskoro pripra- sa pripraví výskum, či výsledok prieskumu, ktorý e, ako by urobil takú určitú inventarizáciu toho, že čo alebo kde sa nachádzame hľadiska dopadu a efektívnosti finančných nástrojov. A tuto je e, odkazom, že to nie je všeliek na všetko, jednoducho sú to len e, doplňujúce nástroje. A množstvo e, informácií alebo odkazov prichádza od toho vyhodnotenia týchto nástrojov popri v grantoch, ktoré možno, že v určitých okolnostiach môžu byť tie granty lepšie alebo na určitej úrovni administratívnych kapacít alebo pre niektorých príjemcov. Podobne aj čo je dôležité z hľadiska efektívnosti finančných nástrojov je implementácia v celom si ekosystéme, to, čo s tým súvisia aj doplňujúce služby a podobne jednoducho ten kontext a prostredie, v ktorom sa to všetko implementuje, to je kriticky dôležité. In terms of um, the, the quality of, um, of, of, of project selection, z hľadiska kvality z vybraných projektov. Myslím, že vyhodnotenie, respektíve informácie, ktoré máme, poukazujú na to, že existujú určité, určité napätia v implementácii finančných nástrojov aj v niektorých iných oblastiach e, zásahov EIB medzi, aby som to nazval, tými komerčnými cieľmi, ktoré samozrejme EIB má, a keďže to je banka, a, a tie finančné nástroje takisto majú svoje ciele a ako aj verejná politika pri plnení svojich cieľov čo má byť e, vlastne cieľom tej koheznej politiky, tak e, ako tieto dve napätia sa, sa vyrovnávajú, to je pomerne komplikované a zložité, osobitne keď je tu kríza a je tu ten silný tlak na absorpciu, nie vždy celkom je jasné, že či tie regionálne ciele sú e, dobre nasmerované. Takže tu na pán Mato hovoril o monitorovaní priebežnom monitorovaní, že to je veľmi dôležité, pretože nemáme vlastne údaje alebo nejaké dôkazy, ktoré by nám mohli povedať, že či finančné nástroje majú ozaj lepší účinok na zamestnanosť, na investície, na produktivitu, na inovácie. Nevieme, že či aj majú určité prínosy, ktoré boli prislúbené, či do sebou toto nesú ak máme, tak nie je to celkom za celé EÚ, čiže toto sú také veci, ktoré sú pomerne nové v tomto kontexte a preto je tu potreba e, ďalšieho monitorovania. Možno by som sa chcel spýtať a požiadať kolegu, či ešte by chcel niečo doplniť. Áno. Ak ja by som ešte mohol doplniť eh, k jednu vec k tomu, čo povedal pán, alebo k otázke pána Fan Nistelroja, že máme nižšiu, nižšie čerpanie eh, v, napríklad v rámci tej iniciatívy eh, Smart pre malé stredné podniky. A v správe vám hľadáme viaceré vysvetleniach tohto javu, ale dva z nich to tak viac vyskakujú, že tu je jedna úroveň, z toho, že tu existuje určitá taká obava u členských štátov alebo taký pocit, že strácajú kontrolu nad e, pridelenými prostriedkami SFC, e, To súvisí s rozhodovaním na úrovni EÚ, to je jedna časť Možno, že to je, e, prečo to je nižšie čerpanie, než sa očakávalo. A druhá veľmi dôležitá vec je, že bol zavedený článok 39 pomerne dosť neskoro v tom negociačnom procese. To znamenalo, že množstvo operačných programov a ich e, finančné alokácie na národnej úrovni tie už boli trošku pokročilom čelejšom štádiu a teraz tá iniciatíva pre malé stredné podniky tá si vyžadovala osobitný operačný program, ktorý potom zase tiež potreboval byť prepracovaný e, vzhľadom k tým finančným prostriedkom, ktoré boli alokované a to je niekedy politického hľadiska dosť komplikované, takže tieto treba vidieť v tomto kontexte. Myslím, že to bola asi suma 1,2 miliardy a s tým súvisia ďalšie ekonomické okolnosti. Tam sa môžu, že zmeniť, sa môžu zmeniť v niektorých krajinách Zmenila sa situácia v krajinách a to tiež malo vplyv aj na samotné očakávania. Takže tento kontext samotný je tiež dôležitý. Predsedajúca, ďakujem pekne dá, páni, ďakujem za vašu prezentáciu, ďakujem aj za správu. Myslím si, že budeme pravdepodobne potrebovať trošku viac času, aby sme mohli túto správu celú ešte dôkladne preskúmať. A dúfam, že budeme mať najbližších eh, všom období, alebo budeme, že budeme neustále viesť túto e, dobrú, alebo budeme dobrú spoluprácu s EIB a e, tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami v budúcnosti. Um, takže ďakujem za to, že ste medzi nás prišli a môžeme prejsť k ďalšiemu bodu programu, to je stratégia EÚ pre makroregión, alpský región. Boli tu regióny Pobaltia, um, a podobne. A tieto makroregióny sa stali veľmi dôležitou súčasťou európskej spolupráce. 29. júla minulého roku komisia prijala uh, odpoveď na žiadosť Európskej rady z decembra 2013 pripraviť európsku stratégiu pre alpský región. Stratégia ktorú sa navrhuje, pokrýva tri hlavné oblasti. Ekonomický rast, mobilitu a konektivitu a životné prostredie a energie. 17. septembra náš výbor rozhodol, že pripraví iniciatívu z vlastnej iniciatívy o tomto a dnes je spravodajkyňou pani Breso, ktorá nám uvedie, ako sa začali rokovania, chce predstaviť svoj návrh správy v apríli a my by sme mali o tejto správe hlasovať asi v júni. Čas na toto vyhradený je zhruba do 5 dnes, takže dala by som slovo teraz pani Mercedes Breso, aby predstavila túto správu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Už ako ste nám práve pripomenuli, táto správa vlastne vznikla, alebo tá myšlienka vznikla ešte v roku 2011, potom to prešlo radou 2013 a v 2015 už komisia predstavila akčný plán a v poslednej dobe to bolo schválené aj radou a bolo to tiež oficiálne spustené v Slovinsku 25. 26. januára. A ako sa pamätáte, toto je vlastne už taká štvrtá podobná stratégia zo strany EU. Myslím, že všetci z nás si pamätajú tie predchádzajúce E, makroregionálne stratégie doteraz vlastne tu predstavovali medzivládne iniciatívy v oblasti e, kontinentu, ktoré boli často e, rozdelené či už vojnami, železnou oponou a podobne. A myšlienka bola podporiť ekonomickú a sociálnu spoluprácu medzi takýmito regiónmi. A to bolo umožnené práve aj Lisabonskou zmluvou, kde bola uvedená teritoriálna spolupráca. Myslím si, že e, toto je aj veľmi dobrou dobrým vyjadrením tej územnej spolupráce. Teraz to musíme lepšie zadefinovať, aby to bolo lepšie chápané ako jedna z e, európskych e, cieľov, tie myšlienka makroregiónov. Avšak v tejto chvíli, v tejto súčasnej situácii aj vo vzťahu k ďalšiemu rozvoju je treba zapojiť lepšie komunity a musí lepšie sa rozšíriť ako komunitárna metóda, pretože teraz to skôr je akási medzivládna metóda a stále sa to rozširuje len na Európskej rade, čiže nie je to už tým pádom e, štandardný legislatívny postup. Potom po druhé, Myslím, že musíme všetci zdôrazniť tú dôležitú je územné e, programovanie na báze z dola nahor, pretože mnoho z návrhov, ktoré pri, prišli, navrhujú zo strany z komisie a to boli, z komisie, to boli návrhy z hora nadol a ide o to, aby sme presadzovali práve návrhy, ktoré prochádzajú z dola. A aby takto sa vlastne zadefinovali stratégie. Čiže tentokrát vlastne chceme uplatniť práve tento prístup e, z dola, z iniciatívy z dola. To treba naozaj zdôrazniť. E, keď chceme takisto aj riešiť e, inštitucionálny problém, tak treba uviesť, že aj komisia bola od začiatku zapojená viac už do fázy aj definície, aj v rámci príprave, prípravy jednotlivých e, fáz. Takže v tých posledných fázach, e, keď prejdeme už k koordinácii a k implementácii, tam bude treba už zapojiť všetky úrovni a tieto bude treba zapojiť e, do tých územných kohezných politík celej EÚ. A takisto si myslím, že musíme aj v budúcnosti formálne zapojiť Európsky parlament vo svojej úlohe spoluzákonodarcu už vo fáze schvalovania financií aj vo fáze monitorovania výsledkov prog- programov. Ale nie, nie je možné, keď sa takéto dôležité um, strategické um, alebo takéto dôležité stratégie pretože sú to dôležité stratégie, ktoré pokrývajú množstvo alebo vysoký počet obyvateľov, takže k tomu je treba zabezpečiť aj príslušné materiálne zdroje. A to sú veľmi veľké projekty. A určite by tie takéto veľké projekty mali by byť riadené skôr tými, ktorí sú demokraticky zvolení eh, a to, takými sú príslušné parlamenty, ako je Európsky parlament, e, pretože tu sú ľudia, ktorí sú priamo volení občanmi, takže toto to nesmieme zabúdať, keď chceme zadefinovať postupy a procesy. Musíme takisto zabezpečiť aj lepšiu koordináciu s inými politikami EÚ a keďže aj naše návrhy budú zohľadnené, my potrebujeme určitý legislatívny dokument, ktorý zadefinuje kontext nielen z hľadiska toho, čo sa udeje v budúcnosti, ale aj pre tie projekty, projekty, ktoré už aj boli schválené. Pretože ako viete, e, Niektoré boli aj vnímané negatívne, pretože nemali niekedy dostatok zdrojov, alebo nemali administratívu, alebo niečo chýbalo. Takže keď chceme teraz urobiť tento projekt na novo a chceme, aby sme to stavali od, od spodu, tak e, je treba takisto aj tým pádom lepšie uplatňovať princíp subsidiarity dnes vlastne tá, mm, tá, ten motor hlavný pochádza od e, národných e, orgánov, ktoré sú vlastne podporované tými lokálnymi orgánmi a myslím si, že táto úloha by mala naďalej zotrvať ale myslím si, čiže dobre, tá myšlienka príde z hora, ale potom samotný výkon, či tí samotní, ktorí budú vykonávať ten projekt, to majú byť tí, ktorí sú na lokálnej úrovni, ktorí budú zodpovední za územný vývoj. Ale ak ešte existuje také veľké riziko, ktoré nie je možné, ktorému nie je možné sa v praxi vyhnúť, tak potom by sme sa mali vo výbore venovať aj tomuto riziku a musíme si e, ozrejmiť, čo sa bude diať, keď sa aplikujú rozličné stratégie. Jedna konkrétna stratégia operuje s veľmi spletitými okolnostiami, komplikovanými. Interreg, program o alpinských priestoroch skupina pre spoluprácu. Všetky tieto iniciatívy a projekty e, sú jednoducho poprepletané. Alpy sú historickým územím, kde sa vždy spolupracovalo. A treba sem zahrnúť nielen podhorské a horské oblasti Alp, ale aj veľkých miest, e, miest a obcí v tomto regióne. pretože v rámci Európskej únie sa tu na v týchto mestách v Alpskej oblasti nachádzajú veľmi rozvinuté um, oblasti. V mestách žije 70-80 tisíc ľudí a je to obrovský rozdiel. Na tejto veľkej oblasti sa rozprestierajú rozličné, podmienky sú rozličné a líšia sa od juhu Európy, ale niektoré podorské oblasti sa im podobajú, takže pri brúcnosti, keď budeme implementovať projekty, nemyslíme iba na to, že toto sú vidiecké, rurálne alebo podhorské oblasti, ale sú tu aj metropolitné zóny, ktoré, kde treba aplikovať iné, iné projekty a nie vidiecké. Ďalšie komplikujúce faktory sú klimatické zmeny, ktoré veľmi ovplyvňujú tieto vysokohorské oblasti aj roviny pod horami. Sú tu aj ďalšie ťažkosti, ktorým čelia ľudia z Alp. Tradične totiž to tam bol aj priemysel. Tieto oblasti boli produktívne, takže aj v Alpách a podhorských oblastiach Alp sú oblasti, ktoré čelia takým problémom, akým čelia deindustrializované oblasti inde v Európe. E, tri piliere, ktoré sa identifikovali, sa už spomenuli, ale cieľom mojej správy bude hovoriť o inštitucionálnej architektúre a aj tu v parlamente sa budem zaoberať e, teritoriálnymi zónami v Alpskej oblasti. A po druhé, chcela som spomenúť tieto, tie tri piliere, zlepšenie konkurencieschopnosti, koheznosť a prístupnosť, konektivita. Hlavné problémy s konektivitou sú dosť veľké. Vždy, keď zabočíte, e, zájdete za ďalšiu zákrutu, môžete prísť o pripojenie. E, ale konektivita sa netýka len sieti, je tu aj energetické napojenie, ktoré musia byť naozaj tieto služby a potrubia masívne, robustné, aby odolávali extrémnym podmienkam. Ale je to ešte ďalšia vec, o ktorej treba hovoriť ekosystém, kultúrne a hospodárske dedictvo. Alpy boli vždy obývané. Dokonca niektorí z prvých ľudí, ktorí žili v Európe, sa usadili práve v podhorí Alp. Preto sú tieto piliere, všetky tri také dôležité. Treba opäť preskúmať, čo jednotlivé regióny potrebujú, ale musíme vidieť veci v širších súvislostiach, ako všetky, celý tento rozvoj, ako ho umožniť. A všetky európske politiky by mali mm, skupinovo tu pôsobiť. Ak neexistujú dodatočné zdroje, to by nemalo znamenať, že by sa mali aplikovať len regionálne programy. Nie, mali by sa aplikovať aj programy v oblasti výskumu, energetiky, polnohospodárstva. Možno sú tu aj aspekty, ktoré konkrétne odpovedajú na to, čo stratégia zmieňovala pre tieto podhorské oblasti Alp. Sú tu, je tu ráz krajiny, sú tu isté črty krajiny, E, ktoré treba brať do úvahy. A nejde tu len o hospodárskú koheznosť ako takú, sú to aj štrukturálne handicapy, ktorým čelia tieto oblasti a treba tieto handicapy brať do úvahy, keď plánujeme naše intervencie. Aj keď nemáme dodatočné zdroje, ako by sme mali cieľene a adresne aplikovať európske fondy, ktoré by vyšli v ústrety potrebám tohto regiónu. Viem, že sa na mňa už teraz pozeráte veľmi prísne a viem, že už nemám viac času, ale ako som pochopila z vášho pohľadu, asi by som už mala ukončiť svoj vstup. Pochopila som, čo mi vysielate s vašim pohľadom. Uh, Musíme si premyslieť, ako makroregionálne stratégie by mali byť lepšie zaintegrované do regionálnych politík a do týchto stratégií na tejto úrovni a toto všetko ako by malo byť zapracované do celoeurópskych politík. Nestačia krásne kvety, ktoré rýchlo vzvednú, pretože ich nikto nepolieva. A to dlhodobé, táto dlhodobá starostlivosť, to sú práve tie európske politiky. Táto podpora, ak chýba, ak ju nezvládneme, tak riziko je také, že tieto kvety projektov nám veľmi rýchlo zvednú. Preto si myslím, že potrebujeme takýto typ diskusie ako vnímame integráciu medzi makroregionálnymi stratégiami, regionálnymi politikami, politikami Európskej únie a v správe e, treba ísť do väčších podrobností. a prejsť si viacerými stratégiami pre alpské a podhorské oblasti Alp. Ďakujem, ja som vás nechcela prerušiť, ale naozaj, naozaj diskusia stojí na vašom názore na túto správu. To je hlavná časť našej diskusie, váš kontext, v akom predstavujete túto správu. Takže možno by bolo zaujímavé si vypočuť e, teraz po vás tieňových spravodajcov. Začnem pánom Jakovčičom, ktorý už je pripravený. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, Eh, rád by som prispel do diskusie tým, eh, že sa vyjadrím k úlohe pani Breso v regióne, konkrétnom regióne, kde pôsobila. Poznám ju už 10 rokov. Eh, a tento región Piemont veľmi dobre pozná a podobné podhorské a alpské regióny dielajú podobné problémy. Chcem počiarknúť niektoré veci, ktoré zmienila. Niektoré problémy vyplývajú z regiónov ako takých v podhorských oblastiach, podobne ako iniciatíva pre Jadranské more a Jonské more vychádza z regionálnych podmienok tejto oblasti a sústreďuje sa na potreby, na to, čo potrebuje tento región, aj podhorské oblasti. Takto sa vnímajú. Vieme, že nemôžeme žiadať nové financie, novú legislatívu, ale ja v princípe to nechcem prijať, pretože sa tu predsa bavíme na úrovni Európskej únie. Prax ukáže, či územie, ktoré zahrňa viaceré štáty alebo viaceré kraje a oblasti, či bude potrebná vládnúca, e, riadiaca štruktúra, ktorá by manažovala v spolupráci s Európskou komisou, komisiou e, intervencie. Nemyslím si, že takáto oblasť by mala mať takúto vysokú úroveň spolupráce. Netreba vytvárať štruktúry na vyššej úrovni len na tento účel. Nech sa páči, pán Giotto, máte slovo. Ďakujem a dobrý deň prajem všetkým. Hovorí pán Serna Giotto. Poznám pani Breso veľmi dobre. Je z Piemontu v Taliansku. Ja som z Veneckého regiónu. Tieto dve oblasti sú blízko seba na severe Talianska, jedna je na východe, druhá na západe. Ja ako spravodajca si myslím, že všetky dôležité veci v súvislosti s eh, podhorím Alp vymenovala. Tieto územia musia byť rozvinuté, potrebujeme rast, rast a rozvoj, pretože inak nám sa tieto územia vyľudňujú, ľudia odchádzajú. Ja som z, priamo z Benátok, z Benátskeho regiónu a vidíme z Benátok Alpy. Stojí, stoja pred nami ako stena, ako múr. O múroch sa dnes často hovorí a my tiež vnímame tento alpský múr ako prekážku rozvoju e, tieto oblasti treba jednoducho rozvinúť, pretože faktom je, že ľudia z nich odchádzajú. Na to potrebujeme konať strategicky. Existujú tu koridory virtuálne aj reálne a stratégie, ktoré už teraz fungujú, tak by mohli sa dobre skombinovať s novými stratégiami. Severo, južno, do a východno, východný koridor – existujú, ale Západ je naozaj nie, nie až taký rozvinutý. Môj predrečník hovoril o oblasti, ktorá je tiež súčasťou Alp. A tri ciele, ktoré sa tu zdôrazňujú, e, priamo rezonujú so srdcom toho rozvoja, ktorý si želáme pre tento alpský región. Dúfam, že všetky tie Námety predložené spravodajkyňou budú plodné, rozhodne sú veľmi zaujímavé a dúfam, že na nich budeme spolupracovať. Oceňujem to, čo ste povedali o týchto troch cieľoch alebo pilieroch. Zároveň musíme si preskúmať podmienky, ktoré musia platiť, aby sa takýto rozvoj mohol v praxi e, uplatniť. Ďakujeme veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Omarše. Ďakujem. Tá prezentácia bola veľmi jasná a detailná potom už naozaj nemám veľa čo dodať. Možno by som ešte mohol zdôrazniť jeden bod, ktorý ste zdôraznili aj vy, ktorý podľa mňa je veľmi dôležitý a to je, um, je pravdou, že prvý alpský dohovor pokrýval 14, 14 miliónov obyvateľov a 190 tisíc kilometrov štvorcových. A potom sa rozvinula oveľa širšia koncepcia makroregiónu, ktorý pokrýval 450 e, tisíc kilometrov štvorcových a 70 miliónov obyvateľov a obsahoval aj mm, veľkomestské zóny, spádové veľkomestské zóny a to je veľmi dôležité pre horské regióny, pretože tie majú určitú E, takúto spoločnú dynamiku a môžu e, profitovať z tých investícií, ktoré sa robia v tých veľkomestách. A môžu takisto využívať e, ten vzťah sever a juh v rámci Európskej únie. A druhá pripomienka. Možno by sme mali urobiť alebo vyzvať, aby sa urobilo hodnotenie operačných programov posledného programovacieho obdobia a takisto prebiehajúceho programovacieho obdobia, aby sme e, preskúmali tie programy, ktoré pokrývajú tento región a aby sme zistili, ako sa koncentrujú investície a aby sme si z toho vzali ponaučenia a závery na prípravu tejto stratégie. No a ešte chcem nadviazať na jeden bod, ktorý ste spomenuli, ktorý je dôležitý, a to je riadenie, governance. Je pravdou, že my sa domnievame, že je potrebné e, nastoliť rovnováhu síl e, v oblasti riadenia v tomto alpskom regióne. No a vaša správa by sa takisto mohla sústrediť aj na implementáciu, to ste povedali, a takisto aj na hodnotenie tej, tej fázy vypracovávania. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Slovo má pán Marko Zulo. Grazie Presidente, grazie alla collega Bresso per gli utili spunti. Eh, Io vorrei... Mm, ďakujem za slovo a ďakujem kolegyni Bresso za všetky body, s ktorými nás oboznámila, eh, body jej správy. Myslím si, že kľúč k tejto stratégii je vnímanie pridanej hodnoty pre miestne komunity. Nikdy by sme toto nemali stratiť zo zreteľa. Ak sa zaoberáme dopravou, Nerozmýšľame nad takou dopravou, ktorá by mala e, robiť tranzit cez tento región, ale skôr si predstavme infraštruktúru, ktorá súvisí aj s energetikou a ktorá týmto E, takýmto kombinovaním ochráni Alpský región pred finančným špekulovaním a vyčerpaním všetkých zdrojov, ktoré sú tam k dispozícii, pretože všetky tieto zdroje sú už takmer celkom vyčerpané. Treba mať na mysli, aká je kultúra týchto území. Kontext, v ktorom pracujeme, nám neumožňuje radikálny pre, revolučný organizačný prejav ale, alebo vstup, intervenciu, ale pozorné, opatrné kombinovanie, pragmatický prístup, radšej si vypočutie osvedčené praktiky, ktoré fungujú. Myslím si, že takto by sme aj mali postupovať a potom zabezpečiť, aby to, na čo sme sa dohodli, sa naozaj aj v praxi uplatní a využíva miestnymi komunitami. Pán Bogovič za, za tieňových spravodajcov, alebo len sám za seba, váš názor? Pán Bogovič hovorí, že sú štyri makroregióny e, v Európe, napríklad Balcký, a Alpský región sa teraz k ním pridruží. My sme malá krajina, som zo Slovenska, máme len 20 tisíc štvorcových kilometrov a tri makroregióny zasahujú do Slovinska. Máme isté skúsenosti, ako riadiť takéto stratégie, ako ich absorbovať sme súčasťou napríklad Jonsko-Jadranskej zóny a takisto Alpskej zóny. V januári som bol doma na Slovensku, ktorý sa začala realizácia dohovoru v praxi. Bol som jedným z účastníkov. Je 300, bolo tam 300 alebo možno 200 až 300 účastníkov. Títo ľudia prišli zo všetkých eh, kútov Alp. A je pravdou, že v týchto témach e, musíme postupovať z dola nahor. Boli prítomné dve komisárky a mnohí politici, aj pani Bresso tam bola prítomná a takisto spravodajkyňa pre obnoviteľné zdroje energií v hornatých regiónoch. Som presvedčený pevne o tom, že táto stratégia ktorá pokrýva najrozvinutejšiu časť Európy, bude veľmi úspešná, pretože kľúčovou časťou stratégie je to, že títo ľudia sa e, nachádzajú v určitom regióne, ktorý má podobné e, výzvy a problémy, napríklad biodiverzita alebo ochrana zdrojov vody, rozvoj dopravy a tak ďalej, pretože Alpský región je tranzitný región. Takisto sú tu tie severojadranské prístavné miesta, tie sú takisto prítomné v Alpskom regióne a takisto cestovný ruch je veľmi dôležitý pre tento región. Je naozaj dôležité, aby dochádzalo k výmene informácií na tejto úrovni. A sme neustále sa meniaca spoločnosť a preto sa musíme stavať spoločným výzvam. Hospodársky rast, prepojenie, dopravné napojenie, životné prostredie, energetika. To sú všetko veľmi dôležité ciele. A ľudia priamo tam na mieste budú z toho môcť čerpať. Táto stratégia musí byť živá priamo na mieste, musia o nej vedieť ľudia. Mm, nejde ani tak o to, čo my ako komisia alebo parlament môžeme urobiť. Mm, pre týchto ľudí v tomto regióne ide o to, čo tí ľudia pre seba môžu robiť. 80 až 90 miliónov ľudí, ktorí žijú v tomto regióne už v minulosti, dokázali alebo ukázali, čo dokážu, pretože je to veľmi rozvinutý región a e, s pomocou tejto stratégie e, budú môcť e, dosiahnuť ešte viac a je dôležité, aby ťažiskom boli ľudia. Nech sa páči. Chcete sa vyjadriť? Nie? Áno? Kratučko. Pán Pogovič už mnohé povedal. Dovolte mi povedať, že mnohí, mnohé oblasti Alp sú veľmi bohaté. Veľmi bohaté. Pozrieme sa na Švajčiarsko, ktoré dokonca ani nie je členom Európskej únie. Ako zahrnieme š- fajčiarsko do našich stratégií. Aj nielen Švajčiarsko, ale aj iné oblasti sú veľmi bohaté na severe Talianska. Nie všetky, ale niektoré. A, a ľudia, čo tam pracujú, to vedia. Vy ako spravodajkyne to tiež viete. Takže nejde tu o to, že by sme mali vymenovať len problémy, skôr hovoriť o špecifikách. Regionálna politika takmer vždy vychádza z dola. Ide tu o teritoriálny rozmer, ktorý treba brať do úvahy a takisto regionálne špecifika. O tom som už predtým hovoril. Ide tu o skôr e, juho, západnú alebo východo juhovýchodnú časť tejto oblasti, kde viac treba. Ale názov vašej správy je Únijná e, stratégia, Európsko-únijná stratégia. Ja si myslím, že to je skôr stratégia aktérov, či už verejných alebo súkromných. A dá sa aj povedať, ako k tomu Únia bude prispievať. Aký, ako tento nový makroregión môže zoskupiť niekoľko nástrojov a začať ich využívať, ako ich môže skombinovať. Dnes sa tu spomenul aj termín správa veci verejných, governance. To však neznamená, že previe, prevezmete riadenie, ako keby Európa pre, preberala kompletné velenie. Nie, to, tu ide o limitovanú stratégiu, ktorá má vysoký dopad a ak takéto niečo sa nám podarí skombinovať, ak takto budeme vidieť správu veci verejných v rámci tých troch spomenutých pilieroch, tak si myslím, že by to mohlo byť všetko užitočné. A moja posledná poznámka Máme politický dokument REGI o horských oblastiach. Minule sme o ňom hovorili, Ja som sa však už vtedy pýtal, prečo obidva tieto dokumenty by sme nemohli preberať spolu v plenárke na spoločnej rozprave. Jeden mesiac budeme hovoriť o horských a oblastiach a potom budeme hovoriť o príspevku Európskej únie do alpského regiónu, podhorského alpského regiónu. Ja myslím, že tieto dve správy o teritoriálnej časti na jednej strane a o všeobecnej perspektíve na druhej strane, že ich treba prepojiť na plenárke. Ďakujem. Veľmi pekne vám ďakujem. Uvidíme, ako to bude vyzerať a dovolte mi ešte, aby som povedala, že toto sú odlišné prístupy, mm, pretože máme aj iné pohoria v Európe, ktoré sú veľmi odlišné od Alp. Ale to je len moja osobná pripomienka. Pán Polčák. Ďakujem. Mám dve poznámky. To vyplýva z toho, čo povedal pán Bogovič a Nistelroj. Časť alpského regiónu je veľmi bohatá, ale má aj problémy, ktoré sú typické aj pre iné oblasti v Európe. Hovorili sme napríklad o mestskej mobilite. Mali sme správu minulý rok a z toho jasne vyplýva, že celý rád e, obyvateľov sa stiahuje do miest. A to je nepochybný trend. Alpský región mm, teda mm, má problém demografický, starnutie obyvateľstva, takisto nízka hustota obyvateľstva. To je problém napríklad aj regionov v Českej republike. Dovolím si povedať, že to, čo je v správe, by sme mohli vnímať ako inšpiráciu aj pre ostatné regióny, ktorých sa dotýkajú podobné problémy, aj keď možno nie tak špecifické ako alpský región. Toto by malo byť predmetom záujmu nie iba nášho výboru, ale aj na pléne by sa o tom malo hovoriť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Už nevidím žiadne ďalšie prihlášky do diskusie. Takže dám slovo zástupcom Európskej komisie. Máme tu dve mená. Pán Andrea Mayrate, DG Regio a pani Filomena Carvalho. Kto je tu? Ďakujem, pani predsednička. Rád by som povedal, že vítame pripomienky pani Breso, spravodajkne. Takisto vítame to, že po, počas celého procesu eh, podporovala prípravu správy. Chcem zdôrazniť, že základom tejto stratégie je E, je sedem štátov a tam patria aj dva štáty, ktoré nie sú členmi EÚ a je tu 48 e, regiónov. A preto je tu vysoký stupeň komplexity. Je tu takisto jeden štát e, z Európskej zóny voľného obchodu a jeden štát z Európskeho hospodárskeho priestoru. I toto je rámec pre lepšiu spoluprácu a um, pre lepšiu koordináciu. Nehovoríme o, o novej vrstve spolupráce, hovoríme o rámci pre spoluprácu a o komplementarite, aby sme neduplikovali existujúce štruktúry, ale iba doplnili to, čo existuje. Chcem, aby táto stratégia sa sústredila na výsledky a konkrétnu činnosť. Po druhé, je to orientované na projekty, čiže musíme predkladať konkrétne projekty, ktoré by mohli byť implementované. A táto stratégia, to je tretí predpoklad, e, je, že bude fungovať, ak to bude silné líderstvo. A štvrtý predpoklad je, že sa tomu musíme venovať kontinuálne, musíme venovať e, personálne aj finančné zdroje, e, inak to nebude fungovať. Pokiaľ ide o financovanie, máme 72 programov EÚ, aj národných a regionálnych, ktoré podporuje ESIF e, v tejto oblasti. Je to obrovská masa zdrojov, ktoré je možné zmobilizovať. A my chceme zosúľadiť túto stratégiu s rôznymi finančnými nástrojmi, ktoré už existujú. Pokiaľ ide o riadenie, governance, e, tento systém riadenia je už takmer e, vytvorený, ale musíme ešte stále niečo koordinovať mm, medzi rôznymi partnermi. A ešte jedna veľmi dôležitá vec je e, plne inkluzívny prístup. Preto navrhujeme platformu pre zúčastnené stroj, strany, aby e, sa mohli zúčastniť na diskusii aj zástupcovia občianskej spoločnosti a iné dôležité strany, ktorých sa toto týka. No a na záver ešte, um, o čo nám vlastne ide. Táto stratégia môže začať fungovať okamžite a tie tzv. akčné skupiny, ktoré budú pracovať v teréne s expertami, je dôležité, že tie sú vlastne e, pripravené pracovať na tých prioritách, ktoré boli identifikované v akčnom pláne. Je to teda sľubné, celé to vyzerá sľubne. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Breso. Chcete ešte zareagovať, odpovedať? Ďakujem. Rada by som sa poďakovať, e, poďakovala kolegom za pozitívne pripomienky a takisto za všetky návrhy, e, ktoré boli predložené. V každom prípade je to téma, ktorá mm, nás nadchýňa. Um, Alpy boli miestom, kde sa odohrávala história, kde sa nadvezovali dôležité vzťahy v Európe. A e, definovali sa vlastne v, vo fáze realizácie, ale ešte sa to musí ukončiť. Čiže e, stratégia tam už nemáme čo rozhodovať, e, v podstate už niečo pridávať, musíme teraz iba realizovať tú stratégiu. Stratégia si dáva za cieľ, aby tieto veľké osy sever, juh, východ, západ, ktoré sa teraz realizujú, e, priniesli výhody alpským teritoriám. Čiže aby vznikol určitý systém prepojení vnútri celého e, veľkého priestoru tej stratégie, aby sa toto naozaj zrealizovalo. A toto platí nie iba pre dopravné osy. Ten istý problém um, sa týka aj energetických prepojení pre elektrickú e, energiu. Máme inteligentné sieť, siete, ktoré idú cez Alpy, ale alpské zóny môžu byť nie iba spotrebiteľmi energie, ale aj e, producentami a na to musia byť napojení. A e, to isté platí pre internetové napojenie, to je veľká príležitosť, aby internet prišiel do tých e, odľahlých regiónov, kde zlyháva trh, pretože v mnohých oblastiach nie je možné bez e, verejného zásahu určité siete udržať. To platí aj pre poštu napríklad a iné veci. Čiže tá téma spojení, prepojení je veľmi dôležitá v rámci veľkých investícií, ktoré e, majú pokrývať e, alpský región a tie napojenia musia naozaj priniesť výsledok pre, ten, pre, to, pre toto územie, nie iba pre celú EÚ. Tu nás čaká ešte veľká práca aj pre pracovné skupiny, ktoré sú súčasťou tohto procesu. Ehm, komisia o, na tom pracuje a mala by dostať podporu. No a druhá pripomienka, ktorá tu zaznela zo strany viacerých kolegov, je téma spojenia, prepojenia medzi horskými oblastiami a nížinatými oblastiami, ktoré sú dnes zapojené takisto do stratégie. To je dôležité v tomto kontexte, pretože výzvou je, keď chceme pomôcť juhu Európy, e, je vytvoriť dialog pre, medzi horskými, hornatými zónami, ktoré sú nositeľmi obrovského kultúrneho dedičstva, aj prírodného dedičstva a tými nížinatými so, zónami kultúrne a prírodné dedičstvo Alp, to je obrovská téma. To nejde, tam nejde iba o to, aby sme chránili toto dedičstvo, pretože Alpy boli vždy obývané a vždy kryžované, ale ide o to, aby sa aj valorizovalo to dedičstvo. Máme tu takisto klimatické zmeny, ktoré budú ovplyvňovať Alpy. Alpy sú takou strechou Európy, a budú mať veľké problémy prispôsobiť sa e, klimatickým zmenám. Tento rok bolo veľmi málo snehu v Alpách napríklad, čiže musíme sa zamyslieť nad modelom cestovného ruchu napríklad v Alpách, ktorý e, veľmi formuje samozrejme alpský priestor. Čiže zazneli tu rôzne otázky, na ktorých musíme spolupracovať. Poprvé, prečo potrebujeme stratégiu pre alpský región a nie všetky ostatné hrny, uh, hory. No táto hornatá oblasť je osobitná, samozrejme každá, každé pohorie je osobitné, ale Alpa, Alpy uh, sú iné ako Pireneje napríklad. Čiže toto je stratégia bottom up, z dola nahor. Prichádza to priamo uh, z koreňou toho územia, ktorý, má veľmi dlhú tradíciu a my chceme posilniť tú jeho tradíciu e, za pomoci nástroja Európskej únie. A fakt, že v tejto strategii sa zúčastňujú aj dva neeurópske štáty, Švajčiarsko a Lichtensteinsko, No tieto štáty napriek tomu sú súčasťou Schengenu a Európskeho hospodárskeho priestoru, čiže majú naozaj dlhú e, tradíciu spolupráce. Existujú aj komplexnejšie makroregionálne stratégie, kde cieľom je e, pripojiť tie teritoria, ktoré boli oddelené od časti EÚ. Čiže ide tu o to, aby tieto štáty E, boli zapojené do stratégie, e, pretože boli vždy súčasťou, e, neoddeliteľnou súčasťou Alp. Pohorie nie je pohorie, ako tu zaznelo a ako je to s tými pohoriami a nížinami. Ja si myslím, že cieľom makroregionálnej stratégie je opierať sa o určitú spoločnú stratégiu a tá e, motivuje ten, ter, to teritorium, aby tam tie regióny spolupracovali. V Lisabonskej zmluve e, je popísaná táto makroregionálna spolupráca, ale nie je to úplne definované e, priamo v zmluve, ale ja si myslím, že tieto stratégie môžu znamenať to, že Európa bude zjednotená, ostane zjednotená a chce spolupracovať e, tak, aby, aby bola udržaná koheznosť, ale zároveň e, v rámci Európy sa budú uznávať aj určité odlišnosti, určitá diverzita, na ktorú nesmieme zabúdať. Čiže e, musíme samozrejme spolupracovať a zároveň prekonávať hranice, ktoré sú Um, medzi našimi územiami. O to ide v tej makroregionálnej strategii. Chcem sa samozrejme poďakovať, pretože sú tu aj um, komplikovanejšie aspekty, napríklad odchod obyvateľstva a problém prístupu k službám. To je stále väčší problém. A preto musí E, existovať dialog e, medzi vyššie položenými oblastiami a nížinatými oblastiami, pretože v tých vysoko e, položených oblastiach tie poskytujú zdroje tým nížinatým oblastiam a aj naopak. To platí napríklad v oblasti cestovného ruchu. Ale aj v iných oblastiach ako klimatické zmeny a to by sa malo riadiť lepšie. No a potom aj to, čo povedala komisia, je veľmi dôležité, že je potrebné tu mať silné líderstvo, silné vedenie. To sme, o tom sme hovorili v Slovinsku v Brde, keď sme tam viedli rozhovor na začiatku. Bez silného líderstva sa tieto veci nezrealizujú. Musí existovať silná vôľa spolupracovať a združiť si zdroje, nie iba uh, E, finančné kapacity, ale aj ľudské a materiálne. Napríklad e, potenciál, ktorý, ktorý predstavujú univerzity, je veľmi veľký. A preto univerzity v Alpskom regióne by mali spolupracovať na tých hlavných témach ako e, prepojenia sietí, klimatické zmeny, rozvoj udržateľnej ekonomiky. To je pre pohoria veľmi dôležité. Potom inovácie samozrejme. Alpy nie sú um, nejakým vyprázdneným um, priestorom. E, je to priestor inovácií, tam sa rodil aj priemysel, um, čiže nie je to iba nejaká oblasť, kde sa pestujú tradície, ale vznikajú tam aj inovácie. To je veľmi dôležité. A tie výskumné centra, ktoré tam existujú, eh, by mali spolupracovať, aby obohatili túto stratégiu o konkrétne projekty. A ďalšia dôležitá vec je eh, združiť finančné zdroje, eh, pretože je potrebné predkladať tie projekty. No a práve tá spolupráca je najväčšia výzva, pretože je to obrovské teritorium a spolupráca je niekedy naozaj namáhavá a preto naozaj tá téma toho líderstva je veľmi dôležitá. Musíme ju zdôrazňovať opakovane. A aby to líderstvo bolo skutočné, tak potom systém riadenia musí uznávať, že územia sú dôležité. v mnohých prípadoch ministri zahraničia e, siedmých štátov, aby sa zaoberali alpínskou stratégiou, to by sme asi chceli veľa a, ale myslím si, že je realistické, aby napríklad starostovia, predsedovia regiónov, regionálni zástupcovia, regionálni podnikatelia, občianská spoločnosť na úrovni regiónov, tí určite budú spolupracovať. Tí majú naozaj záujem na spolupráci a tam na tej úrovni môže sa vyvinúť a rozvinúť silné líderstvo. Ďakujem všetkým za um, spoluprácu. Onedlho uvidíte tú správu a budeme sa snažiť zapracovať hlavné výsledky tejto diskusie aj do správy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže týmto sme dokončili túto diskusiu. Prvá výmena názorov teda ocenila a budeme pokračovať našim ďalším bodom programu. V septembri 2015 eh, výbor pre OSN prijal do, stanovisko k pôvodnej správe o pokiaľ ide o do vykonávanie dohovoru OSN o právach osob so zdravotným postihnutím a prebiehajúci dialog medzi OSN a EÚ Ehm, má na starosti príslušný výbor pre zamestnanosť eh, v OSN aj v Európskom parlamente a tí pripravujú spoločne stanovisko o, o tom, ako sa vykonáva tá, tento dohovor OSN v EÚ. Ehm, spravodajkyňou je pani Head. Žiaľ, ona nie je, mož, nemôže tu dnes byť prítomná, takže jej návrh stanoviska predstaví vlastne pani Krell. E, dovolte, aby som uviedla, že termín na pozmeňujúce návrhy je 22. februára, tak aby sme potom mohli hlasovať ešte už v marci o tomto stanovisku. Takže pokiaľ ide o túto diskusiu máme obmedzený čas a teraz by som dala priestor pani e, Krel a potom tým spravodajcom. Ďakujem pekne pani predsedajúca. Je mi ľúto, že tu nemohla byť prítomná pani na, e, na HED ja som sa o tom tiež dozvedela len pred pol hodinou, keď som prišla do Bruselu, takže som nie celkom dobre pripravená a môžem v podstate len prečítať to, čo mi napísala pani Head. Ale verím, že nie bude to až také komplikované, pretože si myslím, že my vlastne už sme upravili aj príslušné fondy tak, aby sa dostali naozaj k osobám s zdravotným postihnutím, a, a, a takisto, aby aj tento dohovor sa, prí, sa implementoval do európskej e, koheznej politiky. Takže teraz ja prejdem do angličtiny, aby som to nemuselo sa to vlastne prekladať dvakrát, pretože pripomienky som obdržala od nej po anglicky. Čiže z jej strany ambíciou bolo sústrediť sa na tie najpodstatnejšie aspekty z pohľadu výboru regí. Predovšetkým jej stanovisko zdôrazňuje, že existujúce nariadenie obsahuje článok seven a ninety six seven ktoré podporujú rovnaké príležitosti, nediskriminovanie a inklúziu osôb so zdravotným postihnutím pri implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov vo všeobecnosti a operačné pre, osobitne pre operačné programy a tieto články vlastne majú byť tým, ktorí riadia využitie týchto fondov a tiež ďalej členské štáty ako aj regionálne a lokálne orgány musia zvýšiť e, prevenčné programy alebo kontrolu toho, že či sú osoby so zdravotným postihnutím vylúčované alebo nejakým spôsobom diskriminované. Ďalšia e, otázka v stanovisku sa týka pozorovaní, ktoré vykonal výbor OSN z hľadiska práv e, osôb s postihom a stanovisko vyzýva komisiu, aby úzko spolupracovala s parlamentom, pokiaľ ide o oblasti obavy, ktoré sú uvedené v záveroch pozorovania toho výboru. A stanovisko tiež uvádza, že financovanie by malo byť použitie na podporu služieb pre tieto osoby s postihnutím v ich lokálnych komunitách alebo miestnych komunitách pretože pracovné podmienky sú v mnohých častiach EÚ veľkou obavou, teda životné podmienky osob s postihom. Pani Het e, sa teší na spoluprácu v rámci tohto dôležitého stanoviska um, aj spolu s tieňovým spravodajcom. Ďakujem za pozornosť. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz dám slovo tieňovým spravodajcom a začala by som pánom Polčákom. Ďakujem za udelenie slova. Správa alebo to stanovisko je pomerne úsporné, avšak podľa môjho presvedčenia celkom naplňa úlohu a myslím si, že postihuje hlavné témy, ktoré súvisia s týmto stanoviskom. Ja za dôležité považujem to, že táto správa sa neodkláňa od Európskej stratégie pre pomoc osobám so zdravotným postihom, ktorá je platná pre roky 2010 až 2020 osobitne k tej časti, ktorá obsahuje výzvu na podporu k prechodu od inštitucionálneho prístupu ku komunitnej starostlivosti. Pani Kreloš povedala tiež, že osoby so zdravotným postihnutím sa dostali do legislatívy a naozaj sa v minulom období urobilo veľa v tejto oblasti. A tento dokument ja považujem za dôležitý aj preto, že stanovisko pani kolegyne hovorí o tom, že každý šiestý človek v Európskej únii má určité zdravotné, určitý zdravotný postih, čo je pomerne vysoké číslo. Samozrejme, že to môžu byť rôzne stupne zdravotného postihnutia, či je to je ľahké alebo um, zložitejšie, ale je to asi 80 miliónov osôb ktoré sa ťažko, často nemôžu vlastne zapojiť do pracovného prostredia a často sa dostávajú aj do chudoby, ich e, nám zdá alebo odmena je u 70 nižšia než u ostatnej časti populácie. To je určite dané aj tým obmedzeným prístupom k zamestnaniu. Viac ako tretina osôb nad 75 má určitý druh e, postihnutia, ktoré ich takisto do určitej miery obmedzuje a viac ako 20 e, má um, závažné Takže keďže populácia starne, tak e, pravdepodobne tento problém ešte budú narastať a to, preto aj práva pani kolegyňa, táto citovaná pasáž vlastne aj e, potvrdzuje, aká je to veľká téma. Vzhľadom k dlhodobým trendom pravdepodobne bude ešte stále rast jej význam a práve aj vďaka tejto pasáži sa zvýšuje význam zásahov koheznej politiky aj v tejto oblasti. Chcel by som v závere upozorniť na to, že v Európskej stratégii pre osô, pomoc osobám so zdravotným postihom aj v záverečných podmienkach sa volá po deinstitucionalizácie A chcel by som pripomenúť, že podobný e, výzvu obsahuje aj dokument e, Kohezná politika marginalizovanej skupiny, ktorý prijal Európsky parlament minulý rok. Na rozdiel od záverečných pripomienok, ktoré sa obracajú na orgány Európskej únie, sa však obracia predovšetkým členským štátom. A je to možno otázka koordinácie činnosti EÚ a členských štátov v tejto oblasti, ktorá by sa mala otvoriť by sa mala prehlbiť. A podľa mňa pani spravodajkyňa napísala spravo- stanovisko síce úsporné, ale obsahuje všetky dôležité otázky, alebo pokrýva, ja možno budem mať jednu, dve pozmenujúce návrhy, ale určite je to veľmi dobrý základ pre našu ďalšiu e, prácu pri príprave stanoviska. Predsedajúca, ďakujem pekne. Ešte dám slovo pani Reintke a potom pán Mato. Chcete slovo? Áno? I was just surprised that it went... Prepačte, ja som len bola taká trochu prekvapená, že to tak rýchlo ide, lebo som si myslela, že ešte budú aj iní temi spravodajcovia, ktorí chceli sa ujať slova a chcela by som poďakovať spravodajkyni za toto stanovisko Myslíme si, že je to dobré, dobré východisko, pretože ako spomen, už bolo spomenuté, otázka inklúzie, začlenenia osôb s postihom určite eh, by malo byť dôležitou témou, pretože EÚ naozaj môže byť motorom nielen pri implementácii dohovoru OSN, ale aj vo vzťahu k zákonu o dostupnosti horizontálnej stratégie pre kvalitu a musíme spojiť úsilie, aby sme naozaj mohli zahrnúť osoby s postihom do, všet, do našej európskej spoločnosti a všetci vieme, že takéto opatrenia môžu naozaj mať aj finančné dopady Takže aj keď sa na to pozrieme z pohľadu výboru e, regí, e, ako môžeme najlepšie využiť fondy, určite toto je veľmi e, pádny dokument. A ako som povedala, aj z nášho pohľadu je veľmi dôležité dobré východisko, je tam viac, sú tam niekoľké, niekoľko je tam niekoľko bodov, ktoré, o ktorých si myslíme, že sa dajú možno ešte troška zlepšiť, preto možno predložíme pozvoňujúce návrhy, aby sme napríklad venovali osobnú pozornosť tomu, aby sa európske fondy um, nevyužívali na to, aby prispievali segregácii. Napríklad členské štáty mohli využívať fondy, ktoré vylúčovali osoby s postihom napríklad, tak aby sa aj mohlo spustiť konanie proti takýmto členským štátom, ktoré takto nakladajú nakladajú s európskymi prostriedkami. Potom ďalšia vec, ktorá je tiež dôležitá spomenutá v návrhu stanoviska, ale aby sme posilnili ešte viac, že nerovnosť a nediskriminácia sú základné princípy, ktoré musia európske fondy zohľadňovať a musí sa bojovať proti diskriminácii osobitne na pracovnom trhu, sociálnych službách, zdravotníckej starostlivosti a vo každej fáze využívania európskych fondov, aby sa zavrňali osoby s postihom tom, ktorí aj rozhodujú, e, pretože tí, ktorí majú postih, tí najlepšie vedia, čo treba zmeniť. A e, posledná vec, kde myslím si, že do doplnok prispel k tomuto stanovisku je, že na lokálnej úrovni je treba mať trošku otvorenejší prístup, osobitne z hľadiska služieb, aj z hľadiska toho, aby sa zúčastňovali priamo osoby s postihom, aby naozaj mohli plne uplatňovať svoje práva ako občanov Európskej únie a Teším sa na diskusie, ktoré budeme mať eh, spoločne aj s, eh, s ostatnými. Teraz ďakujem pekne. Eh, teraz pani Mato, aj pán, potom pán Jakovčič. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dovolte, aby som sa poďakovala spravodajkyním za toto stanovisko aj pani koordinátorke, pretože toto je téma, ktorá je naozaj je veľmi dôležitá pre EÚ. EÚ sa pripojila k, Euro- k dohovoru OSN pre o právach osob so zdravotným postihnutím a to vlastne poprvýkrát, kedy sa Európska únia ako celok ratifikovala takýto dohovor a doteraz iba jeden um, pretože vlastne občný protokol zatiaľ nebol podpísaný, ale táto ratifikácia bola preskúmaná aj výborom alebo z Komisie pre um, osoby so zdravotným postihnutím a my sa nás v výbore REGI, my musíme zabezpečiť to, aby práva občanov, osobitne tých, ktoré, ktorí majú uh, určitý postih, aby boli rešpektované. Avšak teraz kvôli kríze čelíme bezprecedentným škrtom v sociálnych výdavkoch a preto sa tieto osoby často ocitajú e, vylúčené spoločnosťou a spadajú do chudoby. A tieto osoby majú tiež právo žiť nezávislý život a plne sa zúčastňovať života spoločnosti, tak ako im to aj zaručuje tento dohovor. Toto musíme využiť všetky legislatívne mechanizmy, ktoré máme, aby sme naozaj e, dodržiavali tie princípy, ktoré sú obsahom dohovoru pričom takisto je potrebné využiť vplyvy alebo účasť v samotných e, osôb s postihom. A chcela by som povedať, že všetky tie členské štáty, ktoré doteraz neratifikovali, mali by čo najskôr ratifikovať tento dohovor, vrátanie protokolu, ktorý je, do, e, doplňuje tento dohovor. To je veľmi dôležité, pretože to znamená, že tu bude existovať možnosť aj nápravných prostriedkov um, alebo opravných prostriedkov pre tieto osoby, buď ako jednotlivcov alebo ako skupiny a budú môcť e, vlastne e, vyžadovať dodržiavanie svojich práv. A preto je to kritické preto pre nich, aby čo najskôr boli tieto protokoly ratifikované. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz pán Jakovčič za tieňových spravodajcov. No, ďakujem pekne, pani predsedajúca. V mene pána Takulu, ktorý je našim tieňovým spravodajcom, by som chcela sa s vami podeliť o určité um, myšlienky. Predpokladá sa, že v Európe žije asi 80 miliónov osôb s osobitnými potrebami v EÚ a to vyjadruje, ak, Dôležité je, uplatniť Európsky dohovor o právach osob so zdravotným postihom v všetkých členských štátoch efektívnym spôsobom. To znamená, že najprv musíme zmeniť spôsob myslenia, zmeniť aj vzdelávací systém, pretože tu exist, s tým súvisia aj určité kultúrne alebo otázky kultúry, vo vzťahu k týmto osobám ďalej sú aj veľmi konkrétne problémy, ktoré, ktorým čelia tieto osoby, fyzické bariéry, ale aj mentálne bariéry. A určite mentálne, e, fyzické bariéry musíme eliminovať. Mnoho sa už udialo, ale ešte stále je tu množstvo bariér. Myslím, že my sme pomerne radikálni v tom, trváme na tom, aby sa tento dohovor implementoval vo všetkých členských štátoch a aby získal príslušné financovanie, pretože to možno môže byť aj problémom. E, peniaze sú potrebné a odstraňovanie fyzických bariér, voči tomu nie sú žiadne alternatívy a nič iné sa nedá urobiť. Musíme sa postaviť za tie osoby, ktoré naozaj trpia svojim postihnutím. Ako som po na začiatku, je ich takmer 80 miliónov. Keď, predsedajúca, keďže nevidím nikoho, že by sa hlásil o e, slovo, tak by som teraz dala slovo zástupcovi komisie. Vidím, že tu je meno pani Grange. Dobre som ho prečítala. Ak nie, tak e, prosím, popravte. Po, Ďakujem. Je to slovo, alebo je to meno Grange, je to veľmi francúzske meno. Ďakujem, pani predsednička. A e, ja sa chcem poďakovať všetkým účastníkom e, tejto diskusie. Ja som šéfka útvaru, ktorý sa stará o, o práva e, osôb so zdravotným postihnutím na DG pre zamestnanosť. E, takže aby som sa vrátila k tejto téme. E, naše generálne riaditeľstvo sa intenzívne venuje ochrane ľudí so zdravotným, so zdravotným postihnutím a to, čo vy robíte, to je takisto predpoklad toho, aby my sme urobili akýkoľvek pokrok my sa vy, snažíme využívať štrukturálne fondy a európske investičné nástroje e, tam, kde existuje kondicionalita. A takisto sa nachádzame na m, začiatku nového m, programovacieho obdobia do roku 2020 a už teraz vidíme, že v členských štátoch sa rozširuje určité povedomie e, o tejto tematike a veci sa realizujú už oveľa konkrétnejším spôsobom. Hovorím o, európskym, o Európskom sociálnom e, fonde. A pokiaľ ide o fond, e, poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, tu zasahuje samozrejme aj DG Regio. My potrebujeme štruktúry aj služby rozvíjať. Čiže všetko, čo pomôže rozvíjať ciele dohovoru, tak to ide vlastne našim smerom. Ja beriem na vedomie všetko, čo bolo povedané, takisto aj um, ohlásené pozmeňovacie návrhy. Je tu jedna poznámka o ratifikácii protokolu. Áno, to je oprávnená poznámka, ale je to zároveň aj komplexná záležitosť. Diskusia ešte prebieha, má to rôzne právne aspekty. Uh, E, v tejto fáze vám ešte nie som schopná dať konkrétnejšie informácie, ale musím povedať, že diskusia je naozaj intenzívna. No a ďalšie body, ktoré tu mám. Myslím, že som už povedala všetko. Dúfam, že som na nič nezabudla. Um, pokiaľ ide o inštitucionalizáciu, Helga Stevens ako spravodajkyňa to tam vloží ako dôležitú tému, to som si istá. E, to je dôležitá téma aj pre výbor pre zamestnanosť Európskeho parlamentu. Prepačte, že to bolo také zmetené, ja práve prichádzam z Rady ministrov a ďakujem ešte raz za slovo. Ďakujem veľmi pekne a ospravedlňujem sa za to, že som urobila chybu vo vašom e, mene, pán Van Nistelrooy you, if you allow me just, just one comment, I was a little bit reluctant because the Netherlands has, has not... Prepačte, uh, Holandsko neratifikovalo tento dohovor OSN. Um, vedie sa práve rozpráva. Je to veľmi zvláštne, ale možno by sme mali venovať pozornosť formulácii bodu 6 na, v našom uznesení tam hovoríme, že fondy by sa mali využívať na podporu inštitucionalizácie a služieb. Um, áno, to je pravda, ale malo by sa tam konkrétnejšie povedať, ktoré fondy máme na mysli. Najmä myslím ide o sociálny fond, Európsky sociálny fond a Malo by sa uvieť, že mnohé veci z tohto sú v členských štátoch sociálnou politikou. Mm, takže možno by sme to mohli trošku upresniť, aby očakávania neboli príliš vysoké. Pretože inštitucionalizácia je procesom v celej Európe pokiaľ ide o veľké inštitúcie, ktoré poskytujú e, služby ľuďom s postihnutím a musia sa decentralizovať. A tieto politiky iba čiastočne majú podporovať naše fondy, čiže táto tzv. deinstitucionalizácia alebo prenos inštitúcií na decentrálnu úroveň. O to tam ide. Áno, ďakujem. Ehm, do 22. februára môžete predkladať pozmeňovacie návrhy. A teraz dostane ešte raz slovo pani Krell. Chcem sa poďakovať za aktívnu spoluprácu. Ja to všetko postupím pani Head. A pokiaľ ide o pripomienku pána Lamberta, E, článok 7 a článok 96 jasnými odkazmi môžeme jasne povedať, aký rozsah pôsobnosti to má. Je to stanovisko regionálneho výboru a tým je jasné, že my nemôžeme zasahovať do sociálnej politiky členských štátov. Tie, tie e, prispievajú oveľa väčšou časťou e, k tejto problematike celkovo práca s postihnutými my máme len určité možnosti eh, využiť štrukturálne fondy a tým pomôcť. A samozrejme, každý môže ešte predložiť pozmeňovacie návrhy. Ďakujem za spoluprácu aj spolu spravodajcom a všetkým spolupracovníkom. Ďakujem. Môžeme ukončiť tento bod na programe rokovania a pokračovať ďalej. Ďalším bodom je Komisia prijala delegovaný akt podľa článku 122.5. pododsek um, nariadenie o spoločných ustanoveniach špecifikuje podmienky a postupy na stanovenie, či sumy, ktoré sú nevymožiteľné, budú uh, preplatené, vrátené členským štátom v súlade s článkom 122 2 CPR. Toto bolo parlam, notifikované parlamentu 29.1. a sekretariat e, to postupil mailom 1. februára. Európsky parlament môže vzniesť výhradu k delegovanému aktu do dvoch mesiacov od dňa notifikácie. Aby tak mohol urobiť, musí prijať návrh uznesenia, to musí predložiť výbor a musia sa tam uviesť dôvody vznesenia námietky. Je to pravidlo 105. Ak si parlament želá, výbor môže požiadať o predlženie dvojmesačnej lehoty. Ak výbor nepríme žiadne opatrenie, po dvoch mesiacoch bude delegovaný akt považovaný za schválený. Teraz odovzdám slovo komisii. Pán Dirk Peters z DG Regio nám vysvetlí stručne rozsah a účel delegovaného aktu a potom príjmeme rozhodnutie, ako, aký postoj e, zaujmeme v budúcnosti. Pán Peters, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Cieľom tohto delegovaného aktu je zistiť, či nevymožiteľné sumy uhradia členské štáty alebo e, unijný rozpočet. Už sme to niekoľkokrát prebrali s odborníkmi členských štátov a ide tu o to, že členské štáty, ktoré sú v prvom rade zodpovedné za nápravu neregulárnosti a potom nevymožiteľné sumy sa majú vyplatiť beneficientom. A ak tento postup zlyhá, tak potom sa môže žiadať, že tieto sumy sú vymáhané z rozpočtu EU, jedine, že by šlo o zanedbanie, e, o nedbanlivosť. Tieto delegované e, nariadenia stanovujú postup, akým sa to bude robiť a v niekoľkých prípadoch komisia nekonala, hoci bola stanovená lehota, a to znamenalo, že tieto sumy boli potom vymáhateľné z rozpočtu EÚ. Toto delegované nariadenie stanovuje aj také kritériá, ktoré <clears throat> určuje, či členský štát konal um, náležite a zistí teda, že či členský štát konal v súlade s pravidlami a potom je tu ešte ďalší aspekt pokrytý týmto návrhom aktu. Členský štát štát sa môže rozhodnúť nevymáhať sumu od príjemcov, ak je suma nižšia ako 250 eur. A v prípade kooperačných programov e, ide o členské štáty v množnom čísle, ktoré sa zúčastňujú na programe spolupráce a môžu sa rozhodnúť, že nebudú vymáhať tieto sumy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, chcete sa vyjadriť k návrhovanému aktu, alebo budeme pokračovať? Pán Van Nistelrooy, e, my e, berieme na vedomie tieto informácie. Dôležité by bolo pohovoriť si s koordinátormi o tomto, pretože my musíme sa o tom um, porozprávať aj e, s personálom nášho výboru, ale v úzadi a môžeme sa stretnúť o minútu. Ešte nejaké iné pripomienky? Nie. V tom prípade máme tu možnosti, ale ako predsednička ja navrhujem, aby výbor nepožiadalo predlženie dvojmesačnej lehoty na vznesenie námietky Môžeme to tak urobiť? A lehotu môžeme stanoviť na poludnie v útorok 23. februára. A dovtedy musia členovia e, výboru zaslať akékoľvek e, námietky, respektíve návrhy uznesenia, keď chcú Um, vzniesť námietku. Takže toto je e, naše rozhodnutie o tomto delegovanom akte. Nepožiadame o predloženie lehoty a lehota na predkladanie námietok bola tá, ktorú som uviedla. Tým môžem uzavrieť zasadnutie e, vo verejnej časti a potom um, Teraz bude nasledovať zasadnutie koordinátorov a každý, kto sa nezúčastňuje na zasadnutí koordinátorov, teraz uh, musí uh, bohužiaľ opustiť sálu. Poprosím všetkých nezúčastnených, aby opustili sálu a budeme o chvíľu pokračovať.